Colleghi, possiamo cominciare? Kolegovia, myslím, že by sme mali začať. E, Postupne ľudia zrejme budú prichádzať. Takže najskôr chcem privítať e, dvoch spravodajcov k správe vecí verejných v meradle roku 2025 v kritickom momente. je tu je to americká agentúra a Giovanni Grevy, ktorý pracuje eh, v pre Inštitút pre bezpečnostné štúdie v Paríži. Je to subjekt, ktorý eh, skúma teda bezpečnostnú oblasť, analizuje a prognozuje v tejto oblasti. A potom budeme mať e, neskôr pani Ashton. Ale teda máme tu túto významnú správu, ktorá bola zaslaná elektronicky. Je to projekt z roku, od roku 2009, e, paralelná iniciatíva, keď e, teda USA a EÚ sa zaviazali, že sa budú spoločne zamýšľať a medzinárodní experti budú spolupracovať, ako aj ďalší kľúčoví partnery e, sa zamerajú na správu veci verejných v budúcnosti EU aj v USA. Vzrastá pocit, že medzinárodné vzťahy sa vyvíjajú oveľa rýchlejšie ako vládne štruktúry a preto je naliehavé a potrebné začať strategický dialog o budúcnosti globálneho riadenia vzájomnú výmenu názorov medzi EÚ, USA a ostatnými krajinami, Čínou, Japonskom, e, krajinami Perského zálivu, Indiou, Južnou Afrikou, Brazíliou a Ruskom. Táto vzájomná výmena, dúfame, prinesie presnejšiu analýzu možných scenárov vývoja budúcej správy veci verejných. V Európskom parlamente už od začiatku sme boli súčasťou tohto procesu. E ktorý prišiel s e, touto iniciatívou a ktorý sa naozaj angažuje, aby sa to aj reálne robilo. Chcel, mu, chcel by som mu poďakovať osobne, v mene nás všetkých. Takže v programe máme, začnem tým, že oslovím pána Barosa a potom pána Greviho a potom e, nášho ďalšieho kolegu alebo ďalších kolegov, ktorí sa budú chcieť ujať slova. No a potom bude priestor na otázky a odpovede. Takže nech sa páči. Ďakujem pekne za pozvanie na túto diskusiu o správe, ktorá bola spoločne e, urobená z, zo strany Národnej bezpečnostnej rády a zo strany Európskeho inštitútu pre bezpečnostné štúdie. Najskôr by som chcel hovoriť o takom pozadí tejto správy a bol by to taký, boli by to také širkové závery. A potom Giovanni bude hovoriť o podrobnostiach tejto správy predtým, ako budeme mať k tomu diskusiu. Takže Národná bezpečnostná rada v USA každé 4 roky formuluje správu o globálnych trendov na 15 až 20 rokov a posledný krát, keď sme to zverejnili, bol november 2008 a v podstate sme to prezentovali v Európskom parlamente v decembri a v januári po zverejnení Dôvod zverejnenia je, aby sme pomohli e, nastávajúcej e, americkej administratíve, aby mala jasnú predstavu na následujúcich 15-20 rokov a chceli sme im pomôcť v snahe rozvíjať stratégie nielen dlhodobé, ale aj stredno a krátkodobé. Jedným zo záverov tejto správy bolo, že čelíme vládnemu deficitu alebo deficitu správy veci verejných v nasledujúcom desaťročí z viacerých dôvodov. Nebudem hovoriť o podrobnostiach, ale bolo jasné, že toto je téma, ktorá si vyžaduje viac času na pochopenie. Musíme si premyslieť, aké sú príležitosti na zmeny tohto deficitu v správe veci verejných a Giovanni možno bude hovoriť o jeho organizácii, ktorá tiež vypracováva dlhodobé štúdie a dopracovali sa k podobným záverom. Pre mňa je úplne logické, že USA a EU vidia svoju úlohu vo vytváraní a riadení globálnych inštitúcií, ale mali by sme držať spolu aj v tom, aké zmeny sú potrebné v tomto horizonte, aké dopady má tento deficit. Takže výsledkom tejto spoločnej práce sme vytvorili projekt, ako povedal pán predseda, navštívili sme všetky zásadné mocenské centrá vo svete, aby sme pochopili ich stanovisko k téme eh, správy veci verejných, ako oni vidia tieto trendy Mm, spomínali sme ten kritický moment a naše obavy už na začiatku boli, že z rozličných dôvodov globálne inštitúcie, dokonca aj tie regionálne, nie sú adekvátne pre trendy do budúcnosti. Sú tu dva zásadné dôvody tohto záveru. Prvý, výzvy pred nami. Systém správy, ktorý máme už 45 rokov, bol relatívne úspešný, ale výzvy, ktoré pred nami stoja, keď teda hovoríme o viacerých týchto výzvach v našej správe, sú výzvy, ktoré sa týkajú zdrojov, vody, energie, konfliktov, riešenia konfliktov. Sú tu krajiny, ktoré zaostávajú, nie sú schopné raz rovnako rýchlo ako zvyšok sveta. A tiež témy v horizonte ako ich my vnímame rastúce problémy, migrácie, evolúcia v biotechnológiách. Tieto sa snažia rozličné vládne štruktúry riešiť, ale nie úspešne. Musí to byť širší rámec. Takže toto je jedna séria víziev, ktoré sú tu už nejaký čas, globalizácia, väčšia vzájomná závislosť, čo je vo veľkej miere prospešné pre všetkých, teda rastúca prosperita vo svete je jasná, ale táto závislosť eh, prináša veci, ktoré som už spomínal. A preto potrebujeme oveľa väčšiu globálnu snahu. Takže toto je jedna séria e, takých rizik. druhá sa týka multipolarity vo svete, takže naše cesty boli naozaj veľmi užitočné, naše návštevy. No a navštívili sme viaceré miesta, nebudem hovoriť podrobne o každom z nich, ale zvlášť teda chcem spomenúť podstatu. Systém riadenia bol vypracovaný po druhej svetovej vojne od roku 1945 a vtedy sa nebrali do úvahy e, tieto nové skutočnosti, vytváranie nových štátnych celkov a z pohľadu organizácie medzinárodného poriadku OSN, zvlášť legitimná inštitúcia, ale potom široké reformy a tento systém stráca legitimitu. Možno viac e, e, na západnej pologuli e, dôraz je na legitimite a opravnenie môžem povedať, že západné krajiny myslia viac na efektívnosť a účinnosť a že toto by malo byť primárne kritérium. Mm, naše návštevy toto potvrdili. Toto sú nové krajiny, ktoré sa vynárajú um, viaceré z nich sú ešte chudobné, ale to nebude trvať dlho, napríklad Čína a ich pohľad je pohľad z krajiny, ktorá rýchlo rastie a väčšina populácie zatiaľ žije v extrémnej chudobe a dôraz je skôr na tie vnútorné otázky, zároveň očakávajú tieto veľké zmeny globálnych inštitúcií a ja očakávam, že tak, ako sme to dali do správy, Iniciatívy, ktoré sa týkajú globálnej správy veci verejných, zostanú sústredené na západe a máme príležitosť sa nad nimi zamyslieť, ako globálnu správu e, zmeniť e, z pohľadu celého medzinárodného systému Stručne prejdem jednotlivé oblasti. Prvá z nich podľa mňa súčasný trend nie udržateľný, ale najpravdepodobnejší krízy a výzvy, o ktorých hovoríme v našej správe, potom fragmentácia, druhý trend. Toto už vidíme napríklad vo finančnej kríze, spomalenie globalizácie, rastu, väčší regionalizmus. Možno to nie je dobrý signál z dlhodobého hľadiska, pretože tým sa podkopáva globálny systém. Tretí trend pozitívny je koncept budúcnosti globálnej správy. Toto zrejme nebude akceptovateľné v prípade veľkej krízy, ktoré viac menej spôsobujú alebo spúšťajú spoluprácu a to pochopenie, že kým všetci nebudú spolupracovať, tak systém sa zrúti a potom konflikty. V tomto v tejto etape sa to zdá veľmi nepravdepodobné, ale ak porovnáme iné globalizačné éry, tak všetky skončili rovnako, čiže aj my by sme mohli čeliť podobnému výsledku. Je to teda veľmi toto je veľmi pozitívne, pozitívne obdobie ľudskej histórie. Tu by som prenechala slovo Giovannimu, ktorý bude hovoriť oveľa viac o podrobnostiach tejto štúdie. Thank you, Mr. Chairman. Um, thank you for your invitation. Ďakujem, pán predseda. Je mi veľkou radosťou, že som tu prítomný a môžem ešte dokresliť niektoré zistenia správy. Vrátim sa o krok späť a, a pohovorím o materiáli, ktorý predchádzal tomuto cvičeniu. Teda tá materiál publikovaný v roku 2006, nový, nová globálna hádanka, rok 2025, stále je k dispozícii. A hlavným výsledkom tejto štúdie bolo to, že na pozadí historických eh, trendov globálny kontext európskej integrácie sa stane oveľa vplyvnejší pri e, tvárnení budúcej prosperity Európskej únie a stability ich globálnych regiónov. Za prítomnosti momentálnych síl tvarujúcich tento systém Európska únia ako celok mala na výber, či už byť objektom zmeny alebo ju tvárniť byť aktérom alebo subjektom zmeny. Takéto základné zistenie poplach výzva na konanie v roku 2006 potvrdili minulé roky. Ak chcete byť aktérom zmeny na medzinárodnej globálnej úrovni, musíte vedieť, kde sú vaše ciele a vaše záujmy. Jeden z hlavných e, zastrešujúcich cieľov EÚ je vytvorenie efektívneho multilaterálneho systému inštitúcií, ktoré budú vzájomne prepojené na medzinárodnej úrovni a preto bolo prirodzeným výberom na strane e, UISS partnerov v Európe i v štátoch zamerať sa na budúcu globálnu formu riadenia a správovania vecí verejných Diskutovali sme na celom svete s partnermi, aký rámec spolupráce by mohol e, byť vhodný pre vynárajúce sa výzvy. Mat už spomenul to, že <laughs> asi sa nepribližujeme k všeobecnému, všeobecnej zmene dizajnu ten východiskový bod zostáva priďaleko, sú rôzne priority, ale spoločná diagnóza zdieľaných víziev, klimatické zmeny a tak ďalej. Rôzne priority, rôzne koncepty legitímnosti týchto inštitúcií. Takže asi politický priestor tu je na zásadné, substančné zmeny multilaterálnych štruktúr, ale sami by sme mohli zaujímavo poukázať na budúce rozvojové tendencie v globálnom riadení. A tu by som vám rád pripomenul tri základné body. Prvým je vynárajúca sa úloha v globálnom riadení určitého typu neformálnych klubov summitov G-čiek, ako by sme ich mohli nazvať, G20, najprominentnejší príklad. No ale nie je to jediný príklad. Pripoňme si, že je tu množstvo krajín, ktoré sa spája do rôznymi spôsobmi, do formácií rokovania o klimatických zmenách. Brazília, Južná Afrika, Čína, India ako združenie BRICS, IPSA, zo skupenie globálneho juhu, tak povediac, Južná Afrika, v čase, keď vynárajúce sa e, veľkomoci sú, tak povediac, žiarlivé na ich suverenitu a nechcú sa veľmi zaviazať, tieto neformálne zoskupenia a samity umožňujú určitú mieru koordinácie národných politík za prítomnosti kríz, napríklad ekonomických a finančných kríz, pričom za nechávajú tú maržu na medzinárodnej úrovni. Je to systém, formát vládnutia, ktorý dobre zapadá do tohto prepojenia a asi v budúcich rokoch realita budúcich medzinárodných systémov bude znamenať spoluprácu. Je tu však aj určitá ambivalentnosť, udržateľnosť špecifických formátov ako z G20. Už teraz vidíme, že určité očakávania okolo G20 sú spochybňované. Sú tu otázky týkajúce sa schopnosti tohoto zoskupenia rozširovať sa za rámec e, hasenia aktuálnych kríz, otázky legitímnosti nielen kvôli členstva, kvôli členstvu spochybňovanému, ale tiež kvôli prioritám, ktoré si G20 e, dáva na e, svoj program. Treba priznať západne orientované. Napríklad v západoatlantickí partneri, skôr hovoria o západnej kríze, e, západoamerickej kríze, nie o kríze globálnej. Otázka znie, kde možno zmeniť veci a prispieť k spravovaniu spoločných vecí. To je niečo, čo budeme vnímať oveľa častejšie. Ďalší bod, ktorý považujeme za zaujímavý, to sú výhľadky na širšiu formu regionálnej spolupráci v určitých globálnych dôležitých regiónoch. Najprominentnejší je tu asi región východnej Ázie, takisto Južná Amerika a Afrika. Je jasné, že nemáme určitú jasnú e, výhľadku pred sebou, nevieme celkom jasne, či sa to bude prehlbovať v budúcich rokoch. Asi to bude zložitý, kontroverzný proces, ale vnímame určité faktory, ktoré evidentne vedú k regionálnejšiemu dialogu. Finančná a ekonomická kríza určite má určitú amplitúdu sebestačnosti, keď by multilaterálne organizácie boli bývali, videli príchod tejto kríze, boli by to riešili, boli by nás ochránili pred touto krízou. Boli by sme bývali lepšie sa, v budúcnosti sa musíme lepšie chrániť. Potom je tu skutočnosť, že presun moci ovplyvňuje regionálne úroveň Čínu, Brazíliu. Oni určujú smerovanie regionálneho dialogu a zdá sa, že to robia. Ten pohľad je veľmi zložitý a sporný. Robia to v platformách internacionálneho dialogu, v kanáloch dialógu, aby vytvárali dôveru a je tu určitá konvergencia smerom k potrebe väčšej regionálnej koordinácii. Rôzni aktéry, ďalším je Japonsko, ktorý sa, ktoré sa obracia k hlavnej pevnine a komunikuje. Ten druhý bod by som tu zanechal. A prešiel by som k tretiemu e, bloku problémov. Tretia oblasť inovácií a pokroku, ktorú by sme chceli zdôrazniť, to je úloha neštátnych aktérov, vrátane obchodnej, e, ekonomickej komunity, komunita e, vedecká. Mnohými, v mnohých ohľadoch máme dojem, že príspet týchto aktérov bude narastajúco dôležitá pri zvládaní spoločných víziev. V mnohých ohľadoch ide o stanovanie agendy. Zoberte si napríklad e, Medzinárodný súdny tribunál. Pomáhajú nájsť riešenia. Ak si pom- e, vezmete napríklad vedecké problémy, rôzne výzvy, klimatické zmeny, globálne zdravie, biotoch technológie, nové hranice biotoch technológie. Ak sa na toto všetko pozriete, musíme asociovať sa, aby sme mali rovnaké štandardy, formy e, správania, ako riešiť tieto otázky. Soft law, vytváranie noriem štandardov z privátneho sektoru, poskytovanie know-how a zabezpečovanie supervízie, dozoru, kompatibility opatrení na národnej úrovni. Opätovni, ak multilaterálne E, systémy, tzv. hard law, nemôžu byť vymožené. Uzavriem svoje úvahy snáď tým, že toto sú tri oblasti pokroku, ktoré sme vnímali ako vynárajúce sa sľubné v rozhovoroch s našimi partnermi. A náš odhad je taký, že pokrok v týchto smeroch je vítaný a zaujímavý. Nie je to určitá náhrada ďaleko siahlejších reforiem globálneho riadenia multilaterálnych inštitúcií, či už OSN alebo iných, to bude potrebné v určitom okamžiku. Môžeme sa tomu vyhýbať len do určitého bodu. Ekonomická a finančná kríza nás veľmi priblížila k okraju útesa, útesu. príde viac krízy, napríklad kvôli klimatickým zmenám, budeme potrebovať silnejšie inštitúcie, aby sme mali silnú legitimnosť. Tieto oblasti pokroku však nám umožňuje vytýčiť cestu vpred. Ďakujem. Eh, Ďakujem pekne za cenné príspevky, ktoré sme si vypočuli s veľkým záujmom. Chcel by som sa spýtať, kto by chcel vystúpiť, možno kolega James Ellis. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa zameral na tri krátke komentáre. Ja by som chcel oceniť autorov tohto dokumentu vykonali skutočne obrovskú prácu, napísali to dobre čitateľným spôsobom, zamerali sa na e, výzvy, s ktorými sme konfrontovaní a potom tam uviedli určité závery. E, tak, tak, takto sa žiaľ nepostupuje tradične pri vzťahu medzi EÚ a USA, tak to je výborné, že tu sa to podarilo, takže máme takúto analýzu toto je vlastne prvýkrát, čo Národná bezpečnostná agentúra vypracovala dokument z, z inštitúcie, ktorá nie je z USA, čo je zaujímavé. A po druhé, čo bolo zaujímavé, čo sa týka Indie, Číny, Japonska, tam nikto sa nepýtal v rámci toho panelu, čo robí USA spolu s Európskou úniou No a ešte by som chcel povedať, toto nie je nejaká snaha predvídať budúcnosť. To je určitý proces, sa identifikujú dlhodobé trendy, kde je vysoká pravdepodobnosť, že sa udejú, kde je vysoká pravdepodobnosť, že sa to udeje. To je dôležité pre politiku a politikov, aby sa mohli prispôsobiť a na to reagovať, aby vedeli, čo ich očakáva z dlhodobého hľadiska. Čo sa týka hospodárskeho vzájomného prepojenia a tých víziev, ktoré sa nás týkajú všetkých, tu je veľmi dôležité, aká je, aká je, aká je potreba spolupráce. Samozrejme, aj na národnej úrovni sa identifikuje potreba, ako sa má spolupracovať, ako sa má reagovať na jednotlivé výzvy ja by som sa teraz zamerať na to, že dôležité si uvedomiť, čo je ten multipolárny svet, akí sú to neštátni aktéry v oblasti globálnej politiky. Ako sa vytvorila Európska služba pre externú činnosť, tak sme niečo ako vaša organizácia, Národná bezpečnostná agentúra, a na našej strane Atlantiku môžeme sa zaoberať takýmito dlhodobými trendami, môžeme podľa toho formovať našu politiku a môžeme sa zamýšľať nad potrebnými rozhodnutiami, hľadať finančné prostriedky. Po druhé, ja si myslím, že toto je určitý apel na to, aby sme oživili e, transatlantické partnerstvo EU-USA. No, samozrejme aj sami, ktorý sa uskutočnil tak o tom sme tiež diskutovali. Potom bude summit NATO v Portugalsku, ktorý bude mať strategický význam. Dôležité je mať určitý strategický koncept, ktorý máme v EÚ, to stratégia 2020, ale takúto stratégiu vzťahov EÚ-USA nemáme, takže mali sme vypracovať strategický koncept a takto viesť dialog. Je to samozrejme obrovská agenda, ktorá rastie, sú tu hospodárske vzťahy a tak ďalej. E, toto je teda zaujímavé zasadanie a bolo by dobré, keby sme, pán predseda, vypracovali správu z vlastnej iniciatívy na, e, na túto tému, lebo toto je veľmi dôležitá vec, ktorá sa týka politiku a dotýka sa intenzívne nášho výboru. Preto bolo dôležité hovoriť o týchto veciach, aby sme my ako zákondárci o tom hovorili. Bene, a questo punto mm, la parola Ďakujem pekne a teraz má slovo kolega Atkins. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Musím povedať, že som trošku sklamaný, že je tu tak málo kolegov a nemôžu oceniť túto dôležitú správu. Ja som žiaľ nemal ešte možnosť si prečítať tento dokument a neviem zatiaľ ani veľa o aktivitách kolegu Elisa, ale určite to bude veľmi kvalitná práca z intelektuálneho hľadiska. To, čo ja som spravil, som si prečal to zhrnutie a vypočul som si príspevky našich rečníkov. Ja tu mám, ja tu vidím také dva závery. Chcel by som položiť jednoduchú otázku, ktorá z toho vyplýva. A síce, ak akceptujete, ja teraz hovorím skôr ako pesimista, nie ako optimista, ak by ste teda akceptovali, že Európska únia nebude zohrávať dôležitú úlohu vo svete, čo my dúfame, že bude, tak či to bude USA, Blízky východ alebo Stredný východ. Mali si povedať otázku, či by sme mali mať nejaký jasný, jasný dôvod, ako riadiť naše ciele čo sa týka svetových organizácií, ktoré organizácie budú mať sílu a ktoré nie. Spomínali ste nedostatok zdrojov a potom ja to nazývam ako environmentalizmus e, rozličných rýchlostí. To sú všetko komplexné veci a to sa tam, toho ste sa nejako nedotýkali. V tom, ale vidím, že v tom zhrnutí je to trošku rozpracovaná moja otázka. Čo spravíme v blízkej budúcnosti? Il kolega Sivieč, prego la parola. Ďakujem pekne, kolega Sivieč. Ďakujem bardzo. Państwo narzeka... Ďakujem pekne, pán predseda. Spomínalo sa, že je tu iba málo poslancov. Podľa mňa je to dobrá vec, lebo sú tu skutočne iba tí, ktorých táto téma zaujíma Pevne verím, že tu máme zastúpenú kvalitu a nie kvantitu. Takže mňa tie nízke čísla nejako nezahambujú. Keď som videl na programe, že máme o 9. E, tú, túto správu, tak podľa mňa to bolo nie? prečo do obeda chceme diskutovať o tejto téme. Je to intelektuálna téma, a musím povedať, že zároveň je zložité o tom diskutovať. Najprv si musíte tú správu prečítať. A keď to je teda v cudzom jazyku, tak aspoň pre mňa je to trošku zložité. Možno to, čo ja poviem, bude trošku všeobecné a bude sa to opierať skoro intuíciu. A možno to nebude ani tak to, čo ste vy povedali, ale to, čo vidím tu v tom dokumente. Ja si myslím, že toto je zaujímavé. E, vieme, že máme veľa správ, ktoré nám hovoria, aký, aká je, aký je súčasný stav veci, ako budú vyzerať tie veci v budúcnosti, ale tu vidíme množstvo, tak povediať, prázdnych, prázdnych miest, sú tu určité nezodpovedané otázky a mne sa páči tento spôsob argumentácie, lebo tu vlastne vidíte, aká multilaterálna je súčasná politika. To znamená, že je veľmi zložité predpokladať, aké faktory budú dominovať. A potom sa tu spomínali tí neštátni aktéry, ktorých význam rastie. Je tu občianská spoločnosť, podnikateľské združenia. Toto všetko naznačuje, že sme vlastne vo fáze definície nových fenoménov, ale vlastne nevieme, akým smerom sa budú trendy vyvíjať. Preto si myslím, že bez nejakej ďalšej práce, ktorá by sa opierala o tieto, túto správu, hm, tak by asi tá práca bola nedostatočná. Dôležité si klásť otázky, to samozrejme, ale potom je dôležité sa snažiť poskytnúť aj odpoveď. A to je mal byť následné kroky. Podľa mňa by sme mali sa snažiť nájsť odpovede na tie otázky. Chcel by som sa vás pýtať na tri veci. Poprosím vás, aby ste sa, aby ste sa to pokúsili zodpovedať tu a nie písomne. Myslíte si, že medzinárodný systém riadenia je neefektívny? A ak je to neefektívne, tak je to dôležité povedať a nahlas. Ja posledný politika už 20 rokov a čo som ja zažil, sú rozličné iniciatívy na reformu OSN. Mne sa takáto debata páči a som zvedavý, kam to bude viesť. Takže prvá vec sa týka medzinárodného riadenia. Potom Európska únia, ktorá je vlastne nová pre nás, Poliakov. A teraz ďalšia téma. Málo ste spomínali o technológiách. Vy ste spomínali v úvode, v úvode biotechnológie a potom trošku mi tam chýbal aj internet, Nemyslíte si, že internet by mohol mať veľký vplyv na vývoj? A na záver, vy ste tak jemne povedali, že určité konflikty mohli byť možné, ale máme tu teroristické hrozby a toto všetko ovplyvňuje správanie ľudí. Ovplyvňuje to spôsob, ako ľudia, ľudia napríklad cestujú, takže je to veľmi dôležitá psychologická otázka. Ak teda je určitá pravdepodobnosť vojenského konfliktu, aký konflikt by to mohol byť? Ďakujem. Ecco, forse vale la pena di, di sottolineare che il... Možno, že toto naozaj stojí za to, aby sme to zdôraznili. Dnes ráno sme sa rozhodli, že začneme s týmto stretnutím o 9, pretože Pán Barov sa musí vrátiť, e, alebo má lietadlo na poludne, preto sa stretávame tak skoro ráno. Ale či je teda e, to kvalita alebo kvantita, hm, už e, je to tak. Musím sa ospravedlniť, hovorí pán Saverin. Prišiel som trošku neskôr a preto hovorím s plnou pokorou, bez toho, že by som si vypočul váš úvod ale mm, cítim sa povinný ujať sa slova, pretože podľa mňa táto téma je veľmi dôležitá a tiež si myslím, že dokument, ktorý máme, je veľmi kvalitný. Podľa mňa musíme mať ďalšie stretnutia, aby sme sa o tom hlbšie porozprávali a preto, aby sme sa lepšie sústredili na viaceré témy a teda venovali sa aj detailom. Moje poznámky sú následovné. Pri predstave globálnej správy veci verejných, e, to všetci vieme, že je dôležitá, musíme mať východiskovú pozíciu a smer alebo cieľ, kam sa chceme dostať. Podľa mňa toto sú dve spojené otázky. Dokážeme formovať svet tak, ako si to želáme, alebo máme formovať svet tak, aby sme rešpektovali jeho súčasnú formu. Máme realitu vo svete, s ktorou sa musíme vyrovnať, ale zároveň možno musíme túto realitu zmeniť preto, aby výsledok vyzeral inak. Európska únia, to si chcem overiť s vami, je medzi najväčšími hráčmi. Je to nový vynárajúci sa globálny hráč, ale nazvime to veľkým hráčom vo svete. A Európska únia má najväčší potenciál na zmenu a zmena EÚ má najväčší potenciál na ovplyvnenie globálneho poriadku a budúcej globálnej správy. Možno sa mýlim, ale podľa mňa Čína by sa mohla zmeniť s rovnakými dôsledkami na globálny poriadok. Nemyslím si, že USA, aby sa mal iný, uvidol iný príklad, majú takú kapacitu, zmenil sa s rovnakým dopadom na globálny poriadok, ale v EÚ. Ak sa nám podarí byť e, integrovanejší alebo jednotnejší, tak môžeme v globále veľa zmeniť Musíme definovať e, centra, hovorili ste o multipolarite, ale kde sú tie póly, ako by sme ich mohli definovať? Sú to mm, vrcholy pyramíd, alebo sú to centra sietí, siete, alebo rozličné siete? A ďalšia pripomienka. Susedstvo je veľmi zložitý koncept, pretože keď budeme poznať centra, tak mali by sme poznať aj to susedstvo a spoloční susedia sú tí najkomplikovanejší, napríklad spoločné susedstvo s Ruskom, východná Európa, Máme aj extravagantnejších susedov, ako napríklad Afriku. Toto ja vidím ako susedstvo medzi Európou a Čínou alebo Latinská Amerika, spoločné susedstvo medzi USA a Európou, Európskou úniou. Takže čo s týmto susedstvom? Ako? Aká by mohla byť jeho úloha alebo mm, vzájomná konkurencia a dopad na globálnu správu? A na záver, myslím, že táto globálna správa by mala zahraniať aj nástroje subsidiarity, pretože ide o spoločnú zodpovednosť, keď hovoríme o poriadku nie len o nástroj e, vzájomnej rovnováhy, ktorý funguje viac menej automaticky. Takže ako dosiahnuť túto subsidiaritu a ako v multipolárnom svete nájsť rovnováhu a odstrániť asymetriu. Toto sú výzvy, nie tak veľmi otázky, len som to chcel e, formulovať, e, pretože otázky, čo ďalej, tie sú zásadné. Ďakujem. Ďakujem, kolega Kačin. Ďakujem, pán predseda. Z tých materiálov, ktoré sme dostali, eh, tieto sú veľmi dobré. Mm, teda tá text, ako aj sumár, ale podľa mňa sú tu nové dilemy, ktoré sa vynárajú. V Európskej únii si uvedomujeme našu vzájomnú mm, závislosť, potrebu solidarity, potreba potrebujeme byť zodpovední k sebe samým a k celému svetu a sme si vedomi, že Európska únia by mala byť modelom pre ostatných. Preto by som sa rád spýtal na americké vnímanie týchto víziev. Rád by som vedel, akým spôsobom USA sú a dokážu byť modelom pre svet v zvládaní týchto, týchto víziev. Rád by som upozornil na súčasnú hospodárskú a finančnú krízu. Ako nikdy predtým táto kríza um, postihla celý svet – Neobávame sa dnes e, tak veľmi terorizmu, skôr sa obávame toho, že prídeme o pracovné miesto, teda týka sa to aktívnej populácie a dôchodcov. E, zasa trápi obava, či dostanú v budúcnosti dôchodok. E, sú prebiehajúce protesty teraz v Európe a mm, toto je silný hlas tohto strachu. Toto by sa mohlo stať na našom kontinente, v Európe. Takže vzhľadom na to, že vieme, aké sú dôvody pre túto krízu, 10 ročia obrovských deficitov v americkom rozpočte, ktoré boli financované alebo pokryté nákupom azijských aktív. Ja by som chcel vedieť, ako môžu byť USA modelom pre nás, čo sa môžeme naučiť od USA a ako môžeme spolupracovať. Ďakujem. A ja chcem položiť otázku, hovorí pán predseda. Globálna správa je veľmi zásadná téma z medzinárodného hľadiska a preto to znamená spoločné úlohy viacerých protagonistov, riešenie viacerých problémov, vody, energie, migračných konfliktov. Ale musíme uznať aj to, že existujú národné strategické záujmy väčších krajín, ako napríklad Čína, ktorá bola je veľmi aktívna vo svete a, a hlavne v Afrike a snaží sa získať e, strategické prírodné zdroje, ktoré sú strategické pre jej vlastný rozvoj. Takže moja otázka je, ako ťažké je zladenie národných a tých globálnych strategických záujmov mm, v veciach, ktoré sú tak dôležité ako napríklad energia. A druhá otázka. rozvojové modely pre najchudobnejšie, tzv. najchudobnejšie krajiny. Všimli ste si, že je ťažké dostať e, túto správu na miestnu úroveň tak, aby tie zásahy boli účinné. Veľmi často sme si všimli, že projekty na spoluprácu sa nevyužívajú pre miestne obyvateľstvo, pretože je tam celá sieť infraštruktúry alebo skôr nedostatok infraštruktúry, prečo, e, čo je dôvodom, prečo ten projekt nie je úspešný. Ďakujem. Ďakujem. To the chairman and also to the members. Ďakujem vám za tieto otázky, pán predseda i vážení poslanci, pretože je to mnoho z tých otázok, ktoré sme si kladli pred prácou na tejto správe. Kľúčová otázka. Táto správa, podobne ako iné, ktoré sme urobili o globálnych trendoch, je pokusom spustiť proces. Nie je teda definitívny. Jeden z vás aj povedal, že nám asi nedá toľko odpovedí, koľko by ste si želali. Čo však dúfame, že táto správa povedie k diskusii a určite k činom. hlavný cieľ, ktorý podľa mňa vyplýva z tohoto predbežného cvičenia, um, je teda analýza a politika. A dúfam, že tento materiál mm, povedie k mnohým výzvam a k pochopeniu budúcich výziev že tu bude určitý pohyb z oboch strán, že sa začneme, začneme zamýšľať a rozvíjať proces. A budeme riešiť výzvy, zmeny globálneho riadenia. Ešte zo pár slov o, o našich pohľadoch na technológie. Máme tú e, časť o biotechnológiách a takisto možno uvažovať o internete. Dôležité je klásť si otázku, ako vidíme medzinárodný systém fungovať v budúcnosti. Internet hlavne uľahčuje kroky občianskej spoločnosti. Ako ste videli v prezentácii, občianská spoločnosť a to platí vo všetkých krajinách sveta, sú tu prepojenia, ktoré spôsobuje občianská spoločnosť, ale tie nie sú možné bez internetu. Cesta vpred je v tom, že väčšina alebo čoraz narastajúcejší podiel ľudí má internet aj v rozvojových krajinách, tam, kde bolo teraz nedostatok. Väčšinou sa to deje revolúciou informačných technológií. Takže beriem na vedomie váš bo technológia je dôležitá. Tiež ste tu komentovali náš pohľad na riadenie. My sa samozrejme snažíme o to, aby formálne inštitúcie boli reformované. Sú tu však aj ďalšie e, kľúčové e, oblasti občianského spoločnosť, stretnutia G20, to všetko, ako povedal Giovanni, bude mať veľkú úlohu v budúcnosti. Vzhľadom na zložitosť systému. Si nemyslím, že by sme sa obišli bez týchto neformálnejších štruktúr. To je jedna z veľkých víziev, ktoré sú pred nami. Uh, India and China playing an important role. We also Tiež sa pozeráme teda vlastne na obdobie o 15 rokov, kedy nastúpia prominentné krajiny India, Mexiko, Kolumbia, Nigéria. A to samozrejme fungovanie z globálneho systému veľmi stiaží a jeden zo spôsobov, ako zabezpečiť aby tento multipolárny svet fungoval, je veľa neformálnych štruktúr, ktoré podporujú formálne inštitúcie, ktoré majú legitímnosť, pokiaľ ide hlavne o intervencie. Je potrebné naozaj také podhubie neformálnych, regionálnych, občianských štruktúr, aby tento systém fungoval. Giovanni chcel si. Ďakujem za výborné otázky, ale nie je čas na ne odpovedať všetky. Pokiaľ ide o otázku, čo budeme robiť ako ďalší krok, No tak vlastne pravdepodobne efektívnosť globálnych mechanizmov klesá za posledné desaťročie kvôli novým typom víziev, kvôli ich prepojení, ktoré sa bránia tej fragmentácii a kvôli komplikovanému medzinárodnému programu, kde množstvo aktérov vyjadruje rôzne perspektívy. Máme teda veľké výzvy pre globálny sektor. Neblížime mi sa nejakému novému konštitucionálnemu dizajnu momentu. Mnohí hovoria, že potrebujeme menej architektov než investorov do globálneho riadenia. Treba investovať do nových spôsobov medzinárodnej spolupráce a to spojí určité neformálne praktické inovácie, ktoré sme sa vám snažili popísať. Sú tu príklady. Napríklad globálne zdravie, spolupráca medzi expertnými komunitami, občianskou spoločnosťou, filantropickými medzinárodnými organizáciami. Prí, príklady e, v oblasti zásobovania vodou a potravinami e, sa množia na najvyššej politickej úrovni, ale hlavne aj na neformálnej úrovni. Takže sú kroky, ktoré sa dejú. A snažíme sa čo najlepšie prepojiť skúsenosti s formálnymi rámcami, ktoré, ako aj zdôrazňuje naša správa, budú musieť byť reformované tak, aby sa posilnila nielen efektívnosť, ale aj ef- e, predpovedateľnosť spolupráce. Súhlasím, e, že s tým, že Európska únia niekedy sa veľmi e, často už označuje za ustupujúcu veľmoc. Je to nielen klesajúca, ale aj rastúca, e, zostupujúca veľmoc. Myšlienky, skúsenosti, ktoré dávame na medzinárodné rokovacie stoly, súčasne nedostatok vnútornej politickej kohézie Napríklad toto leto v, počas krízy eura schopnosť EÚ bola spochybnená, že či je schopná kredibne podporiť svoj vlastný model. Zodpovednosť je teda na nás, aby sme poskytli zaujímavé recepty. Ďalší príklad je, je Kodáň, kde možno zase pochybovať, ale na záver by som snad povedal, čo si k poznámkam pána predsedu, pokiaľ ide o globálne e, modely a lokálne formy riadenia. Je to veľmi zaujímavé. Prístup európskych krajín, EÚ, Spojených štátov a ďalších partnerov nie je rovnaký. Treba vnímať e, rôzne vnímanie a nájsť spoločnú pôdu. My máme pocit, že dobré politické riadenie je predpokladom udržateľného radného rastu. Iní v Číne zase si myslia, že ekonomický rast samotný je predpokladom pre dosahovanie väčšej politickej stability. Medzi týmito dvoma pozíciami je veľký rozdiel, dôležitý rozdiel, ale výzva spočíva v identifikácii pravidiel stability právneho štátu. Tiež stabilita lokálnych e, úrovní pri implementovaní rozvojových programov a čo sa tu veľakrát zdôrazňuje zo strany Afričanov je vedomosti. Vedomosti to je základná vec, ktorá je v pozadí afrických snách tamojší protagonisti priamo od koreňov sú potrební, pretože nedostatok vedomostí je závažný. Takisto veľmi zaujímavý e, objekt sú neštátni aktéry a povedal by som, že je tu určitá nerovnosť úlohy vkladu prítomnosti neštátnych aktérov. mnohých z najväčších z občianskej spoločnosti, ale aj z obchodných kruhov majú takú západne orientovanú hantírku. ide o určitý, určit, určité vlastníctvo veci, sú to rozdiely a ide o samotnú schopnosť neštátnych aktérov v rozvojových krajinách i inde zúčastniť sa sieti. Ďakujem. Please. Sa páči. Uh, grazie. Uh, just a short uh, answer to my... Ďakujem pekne, iba krátko by som zareagoval na to, čo sa pýtal kolega Robert Atkins, čo spravíme v budúcnosti teraz na základe tohoto dokumentu. Uh, Vidíme, sú tu tie štruktúry v Indii, Brazílii, Moskve a tak ďalej. Tam sa tiež zaoberajú dlhodobými trendami a predpokladám, že budúci rok v Washingtone bude určité stretnutie, ktoré sa bude zaoberať dlhodobými trendami. A toto je dôvod, prečo my sa tým musíme zaoberať, lebo Európska únia by sa mala zúčastniť takéhoto stretnutia. Konec koncov je to celosvetová sieť a vytvára sa celkový proces a mali sme byť súčasťou toho. Ďakujem. Grazie, colleghi, grazie ai nostri relatori. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, ďakujem pekne aj našim expertom, pánovi Brausovi a pánovi Grevimu. Myslím si, že toto stretnutie bolo veľmi plodné a užitočné a zároveň aj vítam tú ponuku, aby sa teda zorganizovalo nejaké ďalšie stretnutie, kde budeme mať viac času zaoberať sa detailným otázkam. Ďakujem pekne ešte raz. Thanks. Colleghi, il punto seguente. Kolegyne, kolegovia, pokračujeme v našom programe, dostávame sa k bodu, kde sa budeme zaoberať pozmeňujúcimi návrhmi týkajúce sa správy pána Peona. Ide tu o poskytnutie záruky EÚ Európskej investičnej banke na straty z úverov a zárok za úver na projekty Európskej únie. Bolo predložených 61 pozmeňujúcich návrhov a správa pána Teona sa zaoberá skutočne dôležitou témou a Európsky parlament sa tu vyjadruje v rámci postupu spolurozhodovania potom, ako dostaneme správu o financovaní z EIB a slovo bude mať hneď e, spravodajca a potom som slovo ďalší. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr Chcem povedať, že sme mali výmenu názorov a ja chcem poďakovať rozličným členom výboru znovu za prácu, ktorá bola naozaj veľmi dobrá. Dodržali sme všetky lehoty a bolo predložených tých tá 60 pozmenujúcich návrhov, ktoré ste spomenuli. Chcem poďakovať tieňovým spravodajcom, ich spolupracovníkom, s ktorými ešte včera, neskoro večer, sme si vymenili informácie a preberali sme rozličné veci. Chcem teda poďakovať pani Džanaku, osobitne pánovi Lambsdorfovi a pani Hautala, s ktorými sme jednak obohatili text, čomu som rád, ale riešili sme aj komplikované veci a dosiahli kompromisy. Ďakujem administratíve parlamentu, ktorá Ehm, bola veľmi disponibilná. Tieto témy sú veľmi ťažké. Máme väčšiu váhu ako predtým. Komisia, EIB permanentne boli pripravení a reagovali. Čiže dnes môžeme e, s malými výhradami predstaviť text, ktorý by mohol všetkých uspokojiť. Nebudem sa vrácať k hlavným orientáciám správy ktorá v diskusii bola spomenutá. Chcem vám e, len povedať, že pozmenujúce návrhy, ktoré sme nemohli zapracovať, pretože boli mimo logiky samotnej mandátu a obnovenia mandátu, hlavne tie, ktoré e, frontálne hovorili o možnosti klimatických zmien, e, tie 2 miliardy eur, tiež zmeny v regionálnej rovnováhe to je veľmi náročné, dokonca aj zrušenie regionálnych e, stropov záruk. A tu chcem poďakovať pani Hautala za jej porozumenie. Dali sme stranou pozmenujúci návrh, ktorý navrhoval odstrániť e, projekty financované EIB nad rámec roku 2016 emisie CO2. Toto nebolo odrazom reality, ktorá by umožnila nejakú účinnosť. Akceptovali sme ale väčšinu pozmenujúcich návrhov, zvlášť pozmenujúce návrhy pani Kopa, preto aby náš výbor to bolo v konvergencii s ostatnými výbormi, aby sme boli v tomto dlhodobom procese informovaní o týchto, o tomto vývoji. Takže pozmeňujúci návrh pani Hautala sa snažila o to, aby sme neposilňovali konf- regionálne konflikty, čiže v tom sme sa zaviazali už v prvej výmene názorov a pán Ody dôležitosť verejno-súkromných partnerstiev. To sme teda zapracovali. Bolo to predmetom diskusí Samozrejme, všetko sme nemohli akceptovať v danej forme a bude to možno ťažšie na hlasovanie zajtra. 5 kompromisných návrhov a 6, ktoré nie sú problematické. Sú to ústne pozmenujúce návrhy vypracované ako kompromisné. Takže nebudem hovoriť eh, príliš o podrobnostiach. Môžeme potom to prebrať v diskusii, ale o takých hlavných líniách. Prvá z nich, veľa návrhov išlo smerom k zlepšeniu transparentnosti a verejných informácií poskytovaných EIB a e, komisiou, takže tu máme niekoľko návrhov. Druhá línia najskôr bola zle pochopená, ale teraz myslím, že má súhlas nás všetkých. Je to úvaha o zblížení medzi EIB a EBOR. Toto je určujúce pre koherentnosť našich vonkajších krokov na 10 nasledujúcich rokov. Tretia línia. Komisia by mala naďalej zahrávať úlohu mimo e, úlohy schvalovania projektov, čo sa často deje v týchto dokumentoch, ktoré sú veľmi, povedal by som, všeobecné. Čiže komisia by sa, keď tieto projekty už budú vykonávané, e, môže k tomu vrátiť, keď teda spôsobujú problémy a potom e, konzultačná rada, nezávislá od EIB, to je ďalšia línia, to nebolo problematické a ja by som chcel hovoriť o veci, ktorá zostáva naďalej pred nami, musíme ju vyriešiť. Je to veľmi ťažká oblasť Bohužiaľ, neboli to skupiny, ale poslanci a ja ich chápem. Vieme od začiatku, že toto je problém. Teda veľa poslancov má výhrady k rozšíreniu zoznam, e, opravnených, zoznamu oprivnených krajín 4, o štyri nové krajiny, ktoré teda nebudem citovať, ale ja chcem upozorniť na jednej strane na to, že je to zásadná výzva pre Európsku úniu a dobré úmysly, ktoré k tomuto vedú, nesmú ukrátiť obyvateľstvo od, od tej schopnosti pomôcť, pomôcť im. Máme teda značné posilnenie a lepší rámec pre tieto investície, a, ale najsilnejším argumentom je protirečenie u tých, ktorí to navrhujú, a ja ešte raz opakujem, že chápem, aké sú tu dôvody, ale je to zásadné protirečenie medzi tým, aby tá línia Európskeho parlamentu bola navýšenie proporčné schopnosti EIB zasahovať z dôvodu rozšírenia mandátu a na jednej strane žiadať prostriedky a na druhej strane argument ktorý by to umožňoval. A tu máme zásadné protirečenie. Chcem teda, aby sme e, to všetci pochopili a aby sme e, našli uspokojivé riešenie pre nás všetkých a aby sme nespôsobovali ťažkosti e, alebo aby tie naše návrhy boli, boli pragmatické a logické. Veľká orientácia ktorú my v AFETE naďalej máme. A ja chcem za to poďakovať, e, že spravodajca e, výboru Kobu Kalfin toto akceptoval. Vidíme tú veľkú orientu, to hlavné smerovanie, ktoré sme akceptovali. My musíme aj naďalej byť veľmi odhodlaní a jednotní a to spolu s ostatnými výbormi pretože je tu potrebná aj výmena s ostatnými inštitúciami. To je proces, ktorý vždy rešpektujeme. Takže ďakujem ešte raz všetkým. Zajtra máme 6 ústnych pozmenujúcich návrhov e, na hlasovanie. Ďakujem za konštruktívny duch spolupráce a teda zostáva tu tento problém, ktorý som spomenul, ktorý naďalej teda ešte zostáva na riešenie. Per questa Ďakujem pekne, pán spravodajca. Môžem vám skutočne pogratulovať tejto výbornej prezentácie. Môžeme sa zabrať a ďalšou prácou a teraz tiež z práce pán Lansdorf. Ďakujem pekne, pán predseda, a ja sa chcem poďakovať spravodajcovi za veľmi dobrú spoluprácu. Musím povedať, že prebiehala veľmi dobre a presne ako on povedal, dosiahli sme zhodu pri tých hlavných líniách. Kolegyne a kolegovia nájdu zozname pozmeňujúce návrhy, ktoré ja som potom stiahol. Na to upozornila kolegyňa Hautela, bola tam taká technická chyba. Je tu ale jeden bod, kde by som chcel informovať náš výbor a bol by som vďačný, keby spravodajca sa ešte raz zamyslel nad hlasovacím zoznamom. Ide o prílohu 2, bod B, odsek 1, podsek 1. Tam ide zoznam štátov. No, o čo ide? Znie to veľmi komplikovane, niečo technické a ide o následovné. V zozname štátov, v ktorých pôsobí Európska investičná banka, tak tam môže po súhlase komisie alebo aj sama, ak teda e, bez toho, že by musela nejako viesť rozsiaľu diskusiu s Európskym parlamentom. Tu sú uvedené niektoré štáty, pre ktoré platí výnimka. Ide o štáty, kde je postup spolurozhodovania v zmysle Lisabonskej zmluvy, čo je teda štandardné legislatívne konanie. A tie štáty, ktoré boli doteraz výnimkou, sú Afganistan a potom z mne neznámy dôvodov Bután, ako aj Tajván, kde tomu samozrejme rozumiem. Ja by som chcel navrhnúť, myslím si, že z hľadiska parlamentu je to vec, ktorá je zaujímavá pre všetkých, bolo by dobré, keď sme mali skutočne veľmi nízky počet politicky veľmi citlivých štátov, ktoré by sme dali do tej skupiny, pre ktoré platí výnimka, to znamená, že parlament bol zapojený do legislatívneho postupu a čo ja chcem navrhnúť, to sú moje návrhy 98, 99, 100 a sú to Líbia, Bielorusko, Kambodža a Jemen. Každý, kto sa zaoberá týmito štátmi. Vie, že sú to veľmi citlivé štáty. V prípade Libie a Bieloruska je to úplne jasné, v prípade Jemenu vlastne tiež. Chcel by som poprosiť, aby sme sa zhodli na tom, aby ste súhlasili s týmto pozmeňujúcim návrhom, aby zmysel Lisabonu v rámci zahraničného politického dialógu parlament bol zapojený do takýchto postupov, aby sme boli informovaní o tom, kde využíva svoj finančný nástroj EIB. Grazie. Chiesto di intervenire la collega Autala. Prego. Ďakujem pekne. Teraz pani Hautala. Minäkin haluan kiittää esittelijää siitä, että hän on ollut erittäin avoin työstämään. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som sa chcela poďakovať spravodajcovi za jeho otvornú prácu aj to, ako riešil pozmeňujúce návrhy. To hovorím teraz z mene našej politickej skupiny. A samozrejme dôležité bolo zosúľadiť pozmeňujúce návrhy neboli príliš detailné a do návrhu spravodajca zakomponoval jeden pre mňa centrálny návrh a síce ide o transparentnosť a skladne účtov Európskej investičnej banky. Ja by som chcela povedať, že podľa Lisabonskej zmluvy sa tu zvýšili požiadavky na transparentnosť EÚ, to znamená, že musia byť sprístupnené dokumenty, a toto sa potom týka aj finančných inštitúcií ako Európska investičná banka, ktoré musia konať takým istým spôsobom. Preto musíme byť aj v tejto oblasti koherentní. Ja by som bola veľmi rada, keby Európsky parlament zabezpečil, že pôžičky a záruky EIB sa riadili cieľmi EÚ v oblasti externej politiky, aby sa to zohľadnilo. Spravodajca bol skutočne veľmi otvorený, a mm, zakomponoval mnohé moje pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú ľudských práv, obhajoby ľudských práv v konfliktoch. Dôležité sú aj práva občanov, aj boli informované, informovaní o projektoch EIB v cieľových krajinách, to je tam dobre zohľadené pri tých pozmeňujúcich návrhoch. Čo sa týka tých citlivých štátov, niekedy mám pocit, že EIB by skutočne mohla poskytovať prostriedky. Dôležité je ale zvýšiť eh, transparentnosť práve v príjímacích štátoch. Ide tu o projekty, ktoré sú otvorené predsa občanom tých eh, príjma, štátov príjimateľov a preto je dôležité tam zvýšiť transparentnosť. Čo sa týka toho zoznamu štátov, chcela by som povedať, že musíme si uvedomiť, že aký bude výsledok po hlasovaní. Dôležité mať jasné kritéria, koherentnosť, transparentnosť, zodpovednosť. A samozrejme tento zoznam je možné ďalej eh, rozširovať. Spravodajca ešte spomínal skutočnosť, že sme ešte nedosiahli úplnú zhodu, ktorá sa týka klimatickej politiky. Chcela by som povedať, že podľa môjho názoru je, by bolo skutočne iba prirodzené, aby Európsky parlament požadoval EIB určitú stratégiu e, v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Bolo by to plne v súlade s našimi politikami v oblasti klimatických zmien. A toto je skutočne dôležitý návrh, kde by som chcela poukázať na môj pozmiňujúci návrh. Akorát neviem teraz jeho číslo. A už to viem, je to návrh 74. Tento návrh je pre mňa veľmi dôležitý a požaduje od Európskej investičnej banky, aby vypracovala stratégiu v oblasti klimatických zmien. A to prechádzam do angličtiny. Do 2012 teda musí vypracovať stratégiu o boji proti klimatickým zmenám, musí vypracovať stratégiu o tom, ako chce naplňať svoje ciele, a ako chce podporovať projekty, ktoré sú v súlade s článkom 3 odsek 1a. Takže ďakujem pekne, to som vám chcela povedať. Bene, a questo punto la parola al relatore. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo tieňový spravodajca za GUE, pán Čuntis. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že tu sa skutočne odvedla veľmi seriózna práca. E, to sa týka aj pozmeňujúcich návrhov. Dovolte, aby som prezentoval dve zásadné stanoviská. My sme predložili tiež pozmeňujúce návrhy a najprv išlo o prepojenie činnosti EIB so, e, so cieľami externých politik EÚ a to by som chcel poukázať na to, že my nesúhlasíme s mnohými aspektami externých, externej politiky. Sú tu niektoré nesprávne prístupy a preto niekedy nepodporujeme ani aktivity EIB. Takže toto som chcel povedať na úvod. Máme veľké obavy ako bude fungovať spolupráca medzi Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a EIB. Nechcem tu hovoriť o nejakých detailoch. A tie pozmeňujúce návrhy, ktoré nejdú týmto smerom, nedokážeme podporiť. Ale zase na druhej strane súhlasíme s tým, čo sa týka zvýšenia tých maximálnych hraníc pre poskytovanie financovania. Navrhujú sa tu aj opatrenia, ktoré by umožnili to, aby bolo možné poskytnúť príslušné záruky. Sú to mechanizmy na stráženie týchto záruk, aby sa nepodporovali e, daňové raje alebo krátenie daní. Nechcel by som teraz hovoriť o všetkých pozmeňujúcich návrhoch detailne. Chcel by som iba spomenúť tie kritéria, ktoré sú pre nás dôležité z hľadiska toho, ako posudzujeme pozmeňujúce návrhy. Sú tu aj také návrhy, ktoré samozrejme podporujeme a chcel by som teraz o tom hovoriť tak skôr všeobecne, napríklad podpora transparentnosti v rámci činnosti EIB, potom financovanie opatrení, ktoré sa týkajú boju proti klimatickým zmenám. Áno, s to pozmeňujúcimi návrhmi súhlasíme. Potom tu ide o návrhy, ktoré sa týkajú kritérií, e, týkajú sa životného prostredia a podpory ľudských práv. Toto podporujem veľmi Bene, prima di lasciare la parola per la replica Ďakujem pekne a ešte predtým, ako dám opätovne slovo spravodajcovi, aby mohol zareagovať, chcel by som pripomenúť, že hlasovanie o tomto návrhu sa uskutoční zajtra, to znamená 28. októbra. A teraz, pán spravodajca, máte slovo. Veľmi stručne, pán predseda, najskôr ďakujem trom rečníkom, Lambsdorfovi, Hautala a Šuntis, ktorí sa vyjadrili. Myslím, že sme konštatovali, že skutočne, pokiaľ ide o transparentnosť, kontrolu, efektívnosť, tak sme e, pokročili dopredu tým, že sme spolupracovali a pani Hautala v stratégii EIB ku klimatickým zmenám. Toto podľa mňa nebude problematické medzi nami. Všetky tieto požiadavky nie sú nejaké excesívne. Skôr ma trápi to, čo nám z veľmi oprávnenia, presvedčivo povedal pán Lambsdorff a ja s tým súhlasím, že musíme nájsť riešenie počas dnešného dňa, to opakujem, preto aby zoznam krajín a spôsob, akým sa nimi bude zaobchádzať a možnosť eh, komi- pre komisiu a parlament mať kontrolu nad týmito krajinami a mm, teda týka sa to aj EIB, aby toto, mm, tento mechanizmus bol silný. Čiže ešte raz ďakujem. Nemyslím si, že je to problém, ktorý uh, Ehm, by nás rozdieloval. Máme podobnú filozofiu. Musíme nájsť možno v znení, vo formulácii, ktorú nájdete, spôsob, ako toto vyjadriť e, primerane, podľa mňa by nebolo dobre toto vylúčiť to, čo ste navrhli, e, preciznejšie postupy v týchto krajinách, to podľa mňa ide dobrým smerom, čiže uvidíme, ako sa to vyvinie v priebehu dňa a dúfam, že zajtra výsledok hlasovania bude čo najlepší. Pre niektorých ľudí je to technické, ale politické dopady sú veľmi zásadné. Ďakujem všetkým. Ďakujem kolegovi Pejon a ďalší bod je civilno-vojenská spolupráca a rozvoj civilno-vojenských kapacít. Pán poslanec Heller je spravodajca. 27. predložil túto správu. 157 pozmejúcich návrhov bolo doručených. 11 kompromisných pozmejúcich návrhov, ktoré predložil spravodajca, už bolo diskutovaných 26. Takže dnešná rozpráva by mala tie základné otázky zhrnúť. Hlasovať budeme štvrtok do poludnia. Teraz má slovo pán spravodajca LR. Kolegovia, ďakujem veľmi pekne. Chcem vám všetkým vo všetkých skupinách vo výbore SEDE poďakovať za konštruktívnu prácu. Začali sme pôvodným návrhom o principiálnej si, empirickej situácii občiansko-vojenskej spolupráci a potom sme spolu rozvinuli prístup k tomu, ako to štruktúrovať a ako parlamentu poskytnúť silnú pozíciu v tých prebiehajúcich diskusiách. Preto si myslím, že sa nám podarilo naozaj formulovať množstvo kompromisných pozmeňujúcich návrhov, ktoré dávajú správu lepší, správe lepší smer. Rád by som vám dal krátky prehľad o tomto. Druhý a prvý kompromis celkom jasne ukazuje, že je silná potreba občiansko-vojenskej reakcie na krízy, aj silná reakcia kompromis, kompromis 3 konzultuje vlastne úlohu neštátnych aktérov pri predchádzaniu konfliktov a manažovaní kríz. Štvrtý kompromis rieši vzťahy medzi bývalými zložkami komisie, platformou kríz a takisto štruktúry eh, SBZP hlavne pokiaľ ide e, programovanie opatrení v e, nástroji pre stabilitu a tiež prepojenie medzi EES a ďalšími agentúrami. To je všetko dôležité pri blížiacej sa e, medziinstitucionálnej reštrukturalizácii. Kompromis 4 vlastne akceptuje výzvy na vytvorenie európskej obrannej štruktúry. Nejde však o novú stálu zložku, ale niečo, čo má byť na dobrovoľnom púle národných e, zložiek. Kompromis 6 doplňa požiadavky pod, e, smerom k potrebnej vojenskej rovnováhe, aby sa zabezpečilo, že integrácia štrategického plánovania nebude viesť k zameneniu vojenskej a súkromnej zložky. Ďalej je tu potom e- agentúra EDA v ďalšom kompromise. E, procesy rozmiestnenia, to všetko e, je pod hlavnými cieľami. Ďalej kompromis 9 konsoliduje pozmenujúce návrhy z vyzdvihujúcu úlohu Európskej obranej agentúry. Kompromis 11 posilňuje princíp rozhodovania autonómy spolupráce EU-NATO. A v zásade si myslím, že súhlasíme, že parlament potrebuje koherentnú, koherentný prístup nielen abstraktné politické témy, ale formuláciu našich pozícií v rámci diskusí o novom tvarovaní vojenskej a z civilnej spolupráce. Takže toto vlastne všetko vychádza z troch častí. Posilnenie z e, e, civilnej a vojenskej spolupráce a myslím si, že sa nám to podarilo dobre štruktúrovať. civilné a vojenské e, kapacity, manažovanie kríz, tréning a prostriedky na komplexné správovanie kríz, výskum, poskytovanie zariadenie a multinacionálna spolupráca. Myslím si, že tu máme dobrý prístup. Nepodarilo sa nám zapracovať pozmajúce návrhy, ktoré boli vlastne proti samotnej skúsenosti, e, proti faktu, že takúto štruktúru potrebujeme a to nám dá v ďalšej diskusii vďaka tomuto, myslím si, silný hlas. Ďakujem. Ďakujeme slovo tieňová spravodajkyňa kolegyňa Lozing. Ďakujem, pán predseda. Keďže som už včera, respektíve pri výmene názorov v septembri v podvýbore v SEDE vyjadrila názor svojej skupiny k tejto správe a k predloženým pozmeňujúcim návrhom, chcela by som v tejto fáze doplniť len nasledovné. V mene mojej frakcie UNG eh, eh, sa vyslovujem proti e, vojenským, e, občansko-vojenským opatreniam. Týmto prepojením, to rozlišovanie medzi vojenským a civilným nebude možné. Odhľadnúť od toho je potrebná európska zahraničná politika mieromilovná. V zásade sa hovorí, že v rámci tejto spolupráce je dôležité prepojenie, aby sa chránili e, pomocné organizácie, ale tie e, samotné tvrdia, že táto ochrana viac bráni, než pomáha. Takisto sa tu vyjadruje, že je to vraj potrebné na ochranu ľudí, ale keď sa v poslednej dobe pozriem do novín, tak mám dojem, že obyvateľstvo musí byť chránené skôr pred voj- vojakmi, než že by vojaci obyvateľstvo chránili. Takže nejde o vojenské doplnenie civilných misí, misií, ale o skôr o civilné doplnenie a zefektívnenie vojenských, e, mocensky orientovaných operácií. Ako som už včera povedala v tejto správe, nie je žiaden bod, kde by boli možno povedať zásadné výhrady. Moja kritika bola vysvetlená a predložené pozmejúce návrhy čiastočne predstavujú zlepšenie Nejdu však do takej odo mňa požadovanej e, hĺbky a smeru a za žiadnych okolností preto nebudeme môcť túto správu podporiť. Ďakujem. Ďakujeme. Kolega Brandner má slovo. Ďakujem. Ako už povedali predržníci, včera sme tú vec už dlhodobo diskutovali Chceli by sme sa poďakovať za predloženie správy a aj za nové kompromisné pozmejúce návrhy, ktoré ste včera zaslali. Kompromis 4 podľa mňa je dobrý, dobre, že ste ho zapracovali. Ďalšie body. Otázka so sčítavaním jednotlivých misií. Podľa mňa to by bola pridaná hodnota tohto uznesenia. Snáď by sa to dalo zapracovať. Ak nie, tak o tom hlasujme. Už včera som položila otázku týkajúcu sa Disaster Crisis Response. Mnohé veci. Hm. Nevedela som, či to vložiť do oboch správ, tak som sa potom pozerala, či sme konzistentní správa Euler správa Weber, jednu vec do jednej, druhú do druhej. Paralelná diskusia k jednotlivým aspektom, to by možno bolo dobré spojiť, keďže navyše budeme o tom hlasovať rovnaký deň. Myslím si, že to by bolo dôležité. Mali by sme koherentnú pozíciu v štvrtok. 84, tam som už včera povedala, pokiaľ ide o personál z východoeurópskych krajín. Na základe jednej správy podiel je, je 31%, podľa mňa je to veľa a možno by sme mali zdôrazniť, že tie misie nie sú v konkurencii, ale ide o to, ktorý personál e, môže byť vyslaný, ktoré štáty majú disponibility, pretože naozaj sa tešia vedúci misií, keď e, krajiny vyšlo viac personálu a preto je to skôr, skôr také zvolanie vyzvať členské krajiny, aby civilný personál vysielali. Možno ústny doplňujúci návrh by mohol povedať napríklad, že vyžívame krajiny, aby rozmiestňovali hlavne na základe geografickej rovnováhy, ako už len chcete. Včera som už spomenula následovné otázku výskumu v oblasti obrany a zapracovanie do správy pomoci FP, e, teda 8. výskumného e, programu 126, 132, 133 sú pre nás nepriateľné. Ak by prešli, tak budeme hlasovať proti správe ak, e, takisto sa to týka aj vojenských jednotiek v, e, v civilnej ochrane. Nie sme za to. Myslíme si, že existuje dosť civilistov na svete, ktorých treba chrániť. Kongo je najlepším príkladom. Zneužívanie žien, e, detí. Tu je dôležitá efektívna ochrana a chceme e, použiť bojové jednotky, tak by to bolo asi lepšie tu. Keby prešla 7-5 8, to je bolo pre nás lepšie. Ďakujem. Už? Ďakujeme, slovo má pán Mavro Nikolaus. Ďakujem, pán predseda. Z mojej strany chcem poukázať na to, že politicky strategická spolupráca a rozvoj tejto občiansko-civilno-vojenskej kapacity je dôležitá téma. Treba to však ukotviť do snách smerom k globálnemu a objektívnemu prístupu. Musíme e, udávať smer pri tejto spolupráci vojenských a civilných kapacít. Chcem poukázať na to, že pre nás je ten text veľmi uspokojivý a chcem poukázať aj na to, že postoj E, Kristiána je naozaj podporu, podporyhodný. Je to text, ktorý zohľadňuje mnohé postoje, je vyvážený a mnohé pozmejúce návrhy socialisti nakoniec mohli stiahnuť na základe kompromisných pozmejúcich návrhov, ktoré boli vypracované a za dôležité pokrát považujem aj to, že tento text rozlišuje medzi e, civilnými a vojenskými jednotkami. No. A pre mňa je aj zaujímavé, že tieto by mohli aj spolupracovať a že táto spolupráca by mohla byť rozširovaná. Nuž, chcem poukázať, e, poukazuje sa tu na aj ďalšie rozvinutie týchto kapacít a ich spoločné úlohy. Takisto na e, zahraničnú službu a politiku sa tu poukazuje a na ich prepojenie, prepojenie tejto témy s SZPP a tiež spolupráca medzi NATO a EÚ a spolupráca medzi EÚ a ďalšími inštitúciami. Naše pozmeňujúce návrhy, ktoré sme si ešte dokázali obhájiť, sme dokázali zredukovať na minimálny počet a pri zajtrajšom hlasovaní budeme môcť prijať naozaj reprezentatívny text, ktorý dôležitou mierou prispeje k vyriešeniu tejto otázky. Ďakujem pekne a teraz pán Arlaky. Arlaky a la parola. Arlaky, máte slovo. Uh, thank you, uh, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte pár komentárov. Musím priznať, že nie som dobre informovaný o vývoji pri tejto správe prečítal som ten dokument, prečítal som si niektoré kompromisné pozmejúce návrhy a pevne verím, že pozmejúce návrhy zlepšia túto správu. To znamená, že bude to také zrozumiteľnejšie, pochopiteľnejšie a aj také presnejšie. No prešiel som ten text a jednoducho necháp, nepochopil som, aké sú tieto civilno-vojenské kapacity a aká, aký typ spolupráce by to mal byť. Trošku sa vyznám v týchto veciach a musím povedať, že problém je, že tu nie sú žiadne informácie, čísla, žiadna definícia štruktúr, žiaden rozpočet, nevieme, koľko by stáli tieto štruktúry, koľko ľudí by sa zamestnalo a vlastne na čo by to bolo. aký bol vzťah k iným entitám. Videl som tu vzťah k NATO a bolo, bol taká, taká výzva, aby, aby NATO nerozvíjal ďalej civilné kapacity, čo v zásade je pochopiteľné. Potom, čo sa tu ešte spomínalo, vzťah EU-OSN, je to ale žiaľ vágne a nehovorí to nič o tom, ako by tieto vojensko-civilné kapacity mali fungovať, ako by mali vykonávať napríklad mierové misie OSN. Takže bol by som rád, keď niekto vysvetlil, čo sa vlastne snažíme tu spraviť. Respektíve, čo spravíme. Pevne verím, že pozmeňujúce návrhy to upresnia a ja si myslím, že tá myšlienka v zásade ako taká nie je zlá. Len malo by to byť konkrétnejšie. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Arlaki. La parola... Ďakujem pekne, pán Arlaki. A teraz má slovo kolega Kelam. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že toto je jedna z najvážnejších víziev, ako prepojiť civilno-vojenské kapacity a ako spolupracovať. A kolega Ehler sa chopil tejto výzvy a reagoval na to veľmi výborným, komplexným a transparentným spôsobom. Takže ja som spokojný s väčšinou kompromisných návrhov. A čo sa týka zvyšku, tam skôr ide o to, ako to spraviť čo najefektívnejšie, ako zabezpečiť čo najlepšiu koordináciu. Ja si myslím, že je dôležité, aby sme sa nesnažili ne, e, duplikovať kapacity. Pre všetkým, čo sa týka nového strategického konceptu NATO oblasti civilných kapacít. E, na úvod by som chcel povedať, že návrh 47 je veľmi dôležitý. Ten vyžaduje uplatňovanie článkov z dohody EÚ o vzájomnej pomoci a solidarite. Potom tu ešte, sa ešte zdôrazňuje aj medziinštitucionálna spolupráca. Viem, že tu budeme mať Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, ako aj ďalšie inštitúcie. Toto je veľmi zásadné pre rýchlu reakciu, aby sme vedeli, akým spôsobom budú fungovať tieto kombinované týmy a ako budú reagovať v rámci prvých hodín, ak vznikne nejaká mimoriadná situácia. Celkovo som eh, spokojný s týmto dokumentom, a kolegovi Eilerovi želám iba to najlepšie. Ďakujem. Il relatore qualche conclusione da trarre? A teraz som sa chcel spýtať spravodajcu, či by sa chcel k tomu vyjadriť, vyjadriť nejaké závody, závery. Chcel by som sa najprv poďakovať za spoluprácu. Myslím si, že ako parlament v súčasnosti máme pred sebou úlohu formulovať tieto štruktúry, lebo vlastne najprv musíme tieto štruktúry vytvoriť. Takže najprv to musíme naformulovať, musíme mať vlastné osobitné stanovisko, aby sa naše predstavy implementovali. Tomu, čo povedala pani Lösing, môžem povedať, že tá všeobecná kritika, kde ide o to, že vojenské zložky spôsobujú iba E, zničenie a vojnu a tak ďalej, tak to celé ma priviedlo k tomu, aby som vypracoval túto správu. Ďalšie dve veci považujem za dôležité. Čo sa týka tých vojenských zložiek, e, nie je to tak, ako pani Brantner povedala, že oni mali byť nasadené v rámci ochrany pred katastrofami. Nie by sme to mm, plánovali tak, aby tieto skupiny, tieto zložky boli adaptabilné. To znamená, že ak nejaká misia sa z vojenskej misie zrazu zmení na civilnú, aby oni mohli na to reagovať. To znamená, že aby mali také kompetencie, aby splňali aj takéto úlohy, aby mohli teda prevziať vlastne aj e, civilnú misiu, ktorá si vyžaduje vojenskú ochranu. To nejde o to, aby vojenské zložky sa zrazu e, nasadzovali pre civilné misie. No a na adresu pána Arlakyho, považujem to za dôležité, vy ste správne povedali, musíme hovoriť o tom, čo chceme spraviť, aké sú naše ciele, aké sú vzťahy medzi EÚ a OSN, teda aké majú byť. Keď si pozriete úvodné ostanovenie, tak vlastne vidíte, že posledných 10 rokov na každej, každom samite, na každom zasadaní ministrov sme hovorili, čo všetko chceme robiť. Chceme predsa mať tri veľké misie, kde budú 10 tisíc ľudí a budú trvať 3 roky. No ale čo sme zanedbali v tých 10 rokoch, je, že sme sa nezobrali tým, ako. Ako to chceme spraviť. Preto je dôležité, aby parlament na tomto mieste jasne povedal, že je to veľká priepas medzi formulovanými cieľami, o ktorých sme diskutovali dostatočne, a tou operatívnou realitou. To znamená, že teraz sme v tej fáze, kde sa musia vytvoriť tieto štruktúry, kde by sme nemali prísť politickými apelmi, ale mali sme prezentovať naše názory o tom, čo je nevyhnutné, aby sme mohli vôbec implementovať tie naformulované ciele. Preto si myslím, že táto správa môže byť podporná všetkými politickými skupinami, aby to išlo týmto smerom. Je to také koncentrované, aby to mohlo ísť týmto smerom. A to znamená, že je dôležité, aby sa o to opierala ďalšia diskusia o nových štruktúrach. Ďakujem pekne. Grazie. Punto Ďakujem pekne. A dostávame sa k ďalšiemu bodu. Je to návrh uznesenia a procese európskej integrácie Srbska. myslím si, že je to výborne načasované z hľadiska diskusie. V posledných mesiacoch došlo e, v Srbsku k veľmi dôležitým udalostiam a toto ovplyvnilo vzťahy medzi Srbskom a EÚ. Začal sa, e, začalo sa pracovať na stabilizačnej asociačnej dohode a podarilo sa dosiahnuť aj kompromis v rámci riešenia otázky Kosova. Toto sa teda podarilo vyriešiť na valnom zhromaždení OSN. Potom došlo aj k určitým konfliktom a určitým sporom v súvislosti s Gay Parade v Belehrade. Toto, bola, sa, toto sa uskutočilo prednedávnom. No a takisto komisia dostala žiadosť Srbska o pristúpenie k EÚ. No, stanovisko alebo táto téma je teda veľmi dobre načasovaná a preto dám rovno slovo kolegovi Kačinovi, ktorý je spravodajca. Nech sa páči. Dear colleagues, let me begin by welcome... Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovolte, aby som privítal rozhodnutie rady z pondelka, kde komisia bola požiadaná o stanovisko k žiadosti Srbska o členstvo v EÚ. Toto je veľmi pozitívny signál, ktorý EÚ vyslala v Belhrade a znamená to novú kapitolu v rámci integrácie Srbska do EÚ. Kým sa vytvorí toto stanovisko, Belehrad bude mať možnosť sa zaoberať tými vecami, ktoré teraz sa podarilo dosiahnuť. Zároveň tam budú ešte otvorené e, e, vízie, na ktorých je nutné pracovať. Toto vzbudzuje taký umiernený optimizmus na strane Belehradu a zároveň to znamená aj rozhodné kroky, ktoré musia viesť ale k výsledkom. Čo sa týka uznesenia o Srbsku, o ktorom dnes diskujeme, musíme jasne podporiť pozitívne smerovanie. Duch pozitívneho partnerstva je veľmi dôležité, zároveň je nutné eh, poukazovať na otvorené veci, ktoré je nutné riešiť. Dovolte, aby som na úvod sa zaoberal aj Medzinárodným trestným tribunálom a, eh, Kosovom. Eh, spolupráca s týmto trestným tribunálom bol základ toho, aby Srbsko mohlo pristúpiť k EÚ Goran Mladič, Radko Mladič, to sú problém ktoré nutné riešiť. Samozrejme sú rozdiel názor na to, či by sa mal vyvíjať tlak na Belehrad, aby konal intenzívnejšie. Ja som toho názoru, že rada spravila správnu vec a že posunul uh, žiadosť Srbska na komisiu. Zároveň je dôležité jasne zdôrazniť srbským orgánom, že sa nedosiahne žiaden pokrok v rámci európskej integrácie, ak táto kapitola nie je raz a navždy uzatvorená toto nebude znamenať žiadne pozitívne stanovisko a komisie smerom k prijaťu Srbska. Takže dôležité je prijať asociačnú dohodu so Srbskom a tento proces ratifikácie z tejto dohody začal v júni 2010 a neukončí sa skôr, ako e, sa nezahájí úspešná spolupráca Srbska s Hajgom. Čo sa týka mladiča a hadiča, je dôležité, aby sa lokalizovali, aby sa zatkli, uväznili, aby sa odozdali Hágu. Návrh zdôrazňuje e, to, že je dôležité, aké závery vodí rada, čo sa týka osova. Okrem spolupráce s Hágom je tu ešte jeden otvorný problém a to sú síce vzťahy s susednými štátmi. Srbsko má problematické vzťahy so svojimi susedmi, ale situácia sa výrazne zlepšuje. Uznesenie podpo- uľahčí aj to, že sa srbský, srbský parlament zaoberal e, uznesením o Srebrenici. Boli tu teda prekážky, ktoré sa podarilo čiastočne prekonať. Dôležité rozvíjať susedské vzťahy a stabilizovať celý región. Dôležité, aby Srbsko bolo pripravené viesť dialog s Prištinou, špecifický pokrok a výsledky, to je to, čo očakávame. Obidva strany, obidva strany musia byť odlané k dialogu a veriť v úspech. Uznesenia požaduje, aby sa rokovania začali čo najskôr. Musíme zdôrazniť to, že dialog e, musí znamenať aj kompromisy na obidvoch stranách, aby sme dosiahli spoločnú európsku budúcnosť. Uznesenie sa bude zaberať aj ďalšími dôležitými otázkami reforma súdnictva, Dôležité aby začal fungovať skutočne právny štát v Srbsku. Uznesenie víta to, že reformné úsilie sa zahájilo. Zároveň si uvedomíme, že súdna reforma má určité nedostatky. Toto sa viacejkrát zdôrazňovalo expertami komisie. Je tam asi 850 sudcov, ktorí boli vymenovaní. Iba polovica z nich dostala odpovede na sťažnosti, ktoré súviseli so všeobecnou voľbou sudcov. Sú tu mnohé prípady, ktoré nutné riešiť. Vytvorili sa e, súdne orgány, ale dôležité je, aby sa pokračovala v reformách. A teraz boj proti korupcii. Táto téma je úzko prepojená s vytvorením právneho štátu v tomto štáte. Agentúra pre boj proti korupcii musí mať podporu všetkých štátnych inštitúcií reštitúcia. Aj keď sa veľa slubovalo v tejto oblasti, Srbsko sa nepohlo dopredu v otázke reštitúcii. Majetkové práva musia byť v plnej miere garantované a toto sa nedosiahne, ak sa nevykoná riadným spôsobom reštitúcia sloboda médií. Podľa indexu slobody médií, ktorý sa zverejnil prednedávnom, Srbsko kleslo o 23 miest zo 62 na 85 je tam silný, silný, silná bulvárna tlač, je to, je to silné ovplyvňovanie e, žurnalistov zo strany politikov, boli to snahy o zavraždenie. Väčšina týchto prípadov e, nebola vyriešená ani na súdoch. Ako Európsky parlament a zastupca EÚ by som mal zdôrazniť to, že vidím tu určitý ticho zo strany inštitúcií Belhrad. Nedostal som na moje písomné otázky viacejkrát odpovede. Toto je nešťastný postup a absolútne, absolútne zbytočná prekážka v rámci komunikácie medzi partnermi. Pevne verím, že keď sa podarí e, dosiahnuť určitú v rámci integrácie, Belhrad prekoná tieto problémy. Dovolte, by som na záver povedal Srbsko je na historickej ceste k prípadnému členstvu v EÚ. Mali by sme hovoriť čo najjasne, najjasnejšie, mali sme jasne podporiť e, úsilie Srbska, zároveň musíme e, upozorňovať na všetky výzvy, ktorými sa musí, ktorými sa musí obrať vedenie Srbska. A toto je presne to, čo ide v tomto uznesení. Chcel by som sa poďakovať mojim spolupracovníkom, ako aj sekretariátu za intenzívnu prácu a za vašu pomoc pri, pom- pri vypracovaní tohoto uznesenia. Chcel by som sa poďakovať aj šéfovi e, agentúry pre vzťahy medzi Srbskom a EÚ za dobrú komunikáciu. Chcem sa poďakovať za vašu pozornosť a som otvorený diskusii a som pripravený na vaše otázky, ktoré rád odpoviem. Ďakujem pekne. Eh, Ďakujem. Teraz tieňoví spravodajcovia. Pán Šlefling. Ďakujem pánovi Kačinovi. Myslím, že správa je veľmi dobrá, veľmi podrobná, pokrýva všetky dôležité otázky. Srbsko začalo smerovať k Európe, to samozrejme vítame. Myslím, že môžeme povedať, že proces je možno pomalý, ale aj tak je dôležité, aby srbské orgány a spoločnosť pochopili, že si to vyžaduje určitý čas, ale stane sa to a ja úplne súhlasím s tým, že spolupráca v plnej miere e, s trestným tribunálom pri bývalú Jugosláviu e, sú nevyhnut, je nevyhnutnou podmienkou pre prístup, ale dodám, že to nestačí len samé o sebe. Rozličné témy ešte sú otvorené, viac menej sú všetky v správe pana Kačina. Srbsko musí prijať kodaňské kritéria. V správe mi chýbalo to jedno, tá jedna ťažká oblasť, úloha informačných služieb. Toto je taká skrytá stránka Srbska. je potrebné to konfrontovať predtým, ako Srbsko bude uznané za plne funkčnú demokraciu. Toto totiž eh, mm, ovplyvňuje fungovanie demokratických inštitúcií a pán Kačin spomínal vo svojom úvode, že to aspoň čiastočne má negatívny vplyv. Korupcia to je zásadná vec, vyžaduje si riešenie, je to dlhá história tohto aspektu. Bolo to prítomné už počas komunistického režimu a potom sa to zhoršilo kvôli svetovému bojkotu na začiatku 90. rokov prehlbil to tieto procesy korupcie, čiže ťažko sa to vykorení. Ťažko, ale nie je to nemožné. To je to, sa týka mafie a nezávislosť, nezávislosti justičného sektora a okrem toho by som ešte dodal, že musí tu byť jasnejšie oddelenie moci, ako existuje teraz, pretože inak nemôžeme hovoriť o demokracii inštitucionálne orgány. Toto je problém, ktorý sa týka všetkých bývalých komunistických krajín. Je to kľúčová oblasť pre právny štát, inštitucionálne orgány zostávajú slabé a mnohí ľudia radšej využívajú osobné kontakty, pokiaľ ide o ich kontakt so štátnymi orgánmi a nie oficiálne postupy. Čiže toto si vyžaduje teda smerovanie opačným smerom, pretože inak to komplikuje demokraciu a na záver centra... Srbsko je príliš centralizované, decentralizácia je potrebná, zvlášť som spomenul Vojvodinu, tam je multikultúrna spoločnosť, to, uznanie tohto je potrebnou podmienkou pre to, aby Srbsko malo demokraciu a myslím si, že to by sme si želeli všetci. E, riešenie sporov s, so susedmi, to znamená vyrovnanie sa s minulosťou nielen nedávnou, teda posledných 20 rokov, ale od e, kedy začal komunizmus v tejto krajine. Diali sa veľmi negatívne veci. Čiastočne to vyšlo na povrch srbskej spoločnosti. Srbská spoločnosť sa s tým čiastočne konfrontuje a občianská spoločnosť chápe, že tá história je nepríjemná a túto realitu treba brať na vedomie. Liberalizovaný vízový režim, veľmi zásadný krok správnym smerom a bolo by naozaj poľutovanie hodné, keby toto bolo nejakým spôsobom ohrozené a znovu na záver dobrá správa a ďakujem všetkým, ktorí na nej spolupracovali. Ďakujem. Teraz má slovo kolegyne Kopa. Najskôr by som chcela zablahoželať spravodajcovi pánovi Kačinovi za jeho komplexnú správu o Srbsku. A ako ste už povedali, pán predseda, správa alebo návrh uznesenia prichádza vo veľmi vhodnej dobe po rozhodnutí Rady pre všeobecné záležitosti a niekoľko dní predtým, ako sa ako komisia vydá správu o tejto krajine. E, správa uznáva pokrok v mnohých oblastiach a snahu e, srbskej vlády splniť si svoje povinnosti v procese Európe, e, približovania sa k Európe. Naša politická skupina SD toto plne podporuje. Všetci vieme, kolegovia, že Srbsko je na kryžovatke, naše stanovisko a európske stanovisko určí smerovanie tejto krajiny, určí stabilitu v budúcnosti a stabilitu a smerovanie e, Balkánu. Srbsko potrebuje Európu a Západný Balkán, e, Európa bez Západného Balkánu nie je možná. Súhlasím so spravodajcom, že toto je v rukách srbskej vlády a ľudu potýkať sa s eh, budúcimi výzvami, čo je ale jasné. Srbsko 2010 nemá nič spoločné so Srbskom 2000. Krajina má demokratickú vládu, európsku perspektívu a chce o to obrátiť stranu, ide správnym smerom. Srbsko ukázalo z praktického hľadiska svoje odhodlanie smerovať k Európe Pripomínam unilaterálnu interpre- implementáciu e, dôležitých dohôd 22. novembra 2009 si podala prihlášku na členstvo, ako aj dialog s Kosovom pod zaštitou Európskej únie. Avšak krajina ešte stále bojuje medzi dvomi mlinskými kameňmi na jednej strane teda je tu smerovanie e, od Európy, na druhej strane je smerovanie a spolupráca s, bývalým, s Tribunálom pre bývalú Jugosláviu. Všetci ešte vieme, že rozvoj, pokiaľ ide o Kosovo, bude kľúčové pre perspektívu Srbska, pre európsku perspektívu Srbska. Rešpektovanie e, kompromisného uznesenia OSN bolo dobrým smerom k normalizácii vzťahov medzi Srbskom a Kosovom. Spravodajca si veľmi múdro, sa veľmi múdro rozhodol, že nebude príliš do detailu hovoriť o Kosove. My od začiatku podporujeme priamy dialog medzi uh, zúčastnenými stranami, čo určite pozitívne ovplyvní európske ašpirácie Srbska a Kosovo. Vzhľadom na súčasnú ťažkú politickú situáciu v Prištine sa domnievam, že by sme mali v oceku 4 dodať to, čo očakávame od tohto dialogu. Možno by sme hovo- mali hovoriť o prístupe krok po kroku, ktorý by umožnil začať tento dialog čo najskôr. Tento dialog by mal začať technickou stránkou a potom pokračovať ťažšími vecami. V každom prípade som presvedčená, že špeciálna zmienka by tu bola potrebná na spoluprácu Srbska s Eulexom, čo by bol krok správnym smerom. Pokiaľ ide o ICTI v oceku 5, politika EÚ v tomto regiónu je politika mierovej spolupráce a to všetko znamená uzna, potrestanie bývalých e, vojenských zločinov a zmierenie. A v tomto ohľade sa všetci zhodneme, že plná spolupráca a zadržanie posledných utečencov a teda vojnových zločinov je k tomu nevyhnutná. Čo to znamená? Môžeme naznačiť, že srbské orgány nespolupracujú s ICTI. E, je to interpretácia, ktorá prislúcha ICTI samotnému. Samozrejme, Zatknutie týchto zločincov je dôkladom spolupráce, ale spolupráca sa nerovná len zatknutiu. E, samo v tomto procese prístupu k EÚ tohto nemôžeme hodnotiť a to sú aj závery pondelkovej rady, e, či existuje plná spolupráca alebo nie. E, posledná pripomienka, zmienka spravodajcu v rovnakom odseku na potrebu celkovej stratégie, aby sme e, zistili, kde sú títo zločinci, aká je táto stratégia, ktorú máme revidovať. Je tu takáto stratégia v prvom rade? Možno, že by bolo produktívnejšie, keby sme hovorili o vyšetrovacích metódach. Článok 49 e, správy Bramec a zvýšenie kapacity Srbska spolupracovať a multidisciplinárny prístup e, k tomu zatknutiu zločincov. Nedávne odhádlenie osobného denníka e, mladiča dalo cenné informácie sektoru spravodlivosti o činnostiach týchto zločincov počas vojny. A ešte jeden dôležitý bod. E, regionálna spolupráca je základný kameň politiky na Západnom Balkáne a mala by to byť zmienka a stimul pre Srbsko, aby zohrávalo konštruktívnu úlohu, pracovalo pragmaticky. V odseku 3, liberalizácia víz, by sme uh, mali brať na vedomie list komisárky Malstromovej a venovať pozornosť e, problémom, ktorým čelíme na tejto úrovni a podľa mňa v rovnakom oceku by sme mali doplniť aj kontakty medzi ľuďmi a uľahčenie výmien na akademickej úrovni. Ďalší rozvoj, odsek 11, pokrok eh, v boji proti organizovanému zločinu so špeciálnou zmienkou na eh, pašovanie drog. K odseku 10 eh, policajná reforma a spolupráca so susednými krajinami musíme brať na vedomie dohodu s Bosnou a Hercegovinou, ktorá má vysokú symbolickú hodnotu. A mohli by sme dodať, že Srbsko doteraz podpísalo dohodu o spoluprácu tej, s 18 európskymi krajinami. Nezabúdajme ani na to, že Srbsko od roku 2007 vytvorilo eh, kanceláriu pre ombudsmanu, Inštitút pre pokročilú demokraciu, eh, ktorý vydal veľmi pozitívnu správu. A eh, bod na záver, decentralizácia v Srbsku, odsek 14. Toto je veľká výzva pre túto krajinu a Nemali by sme sa obmedzovať na niekoľko prípadov vo Vojvodine. Predložím pozmenujúci návrh smerom k vyváženejšiemu a komplexnejšiemu prístupu. Chcem zablahoželať pánovi Kačnovi na záver jeho správe a formulovať návrh. Správa o Srbsku 8. novembra, správa komisie. Bolo by možné rozšíriť term, eh, lehotu pre pozmenujúce návrhy, ktorá je doteraz 10. novembra, aby sme zvali do úvahy všetky tieto aspekty. Ďakujem pekne, pán predseda. Grazie, kolegi. C'è una lunga lista di interventi. Milá kolegyňa, to je náhodou dlhý zoznam rečníkov, ktorý teraz mám, aby všetci mohli prehovoriť. Dáme e, čas 3 minúty pre každého rečníka. Máme ešte dva ďalšie body, musíme skončiť e, o pol jednej, takže musíme sa držať tohto časového harmonogramu. Pani Brandner. Takže 3 minúty. Sorry, thank you. Um, we really... Ďakujem. Už sme v pracovnej skupine o vašom návrhu hovorili, je dobrý, dobre, dobre vyvážený zo pár bodov, e, ktoré z časti už povedali predrečníci. Takže sa nebudem opakovať. Podľa nás je dôležité to, aby sme s Kosovom konštruktívne diskutovali. Je to správny krok správnym smerom. Takisto však e, od, od, odzbrojenie alebo odstránenie paralelných štruktúr, srbských štruktúr v Kosove. Otázka, ako sa to udeje v realite. A nesmieme pri Kosove zabúdať na bosnianský, silný zjednotený bosnianský štát. Takže tu potrebujeme silné znenie, čo nás vždy, vždy trápi pri všetkých e, kandidátskych krajinách, je reforma súdnictva. Radi by sme prijali e, zákon o rovnosti pohlaví srbského parlamentu a jeho implementáciu. Ďalšie poznámky prenechám kolegyni. Ďakujeme. Slovo má pán kolega Kukan. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že tu máme pred sebou dobrý text. Dotýka sa všetkých relevantných bodov týkajúcich sa Srbska. 10 rokov po Miloševičovej éry Srbsko robí, robí zásadný krok k európskej integrácii. Vo všeobecnosti dosiahlo Srbsko dobrý pokrok v minulých rokoch. Len dva príklady. Stabilizačná asociačná dohoda a zvolnenie e, e, vízového režimu. Je dôležité, aby integrácia do EÚ zostala hlavnou prioritou Srbska Európsky parlament by mal túto prioritu podporovať. Pozitívnym no možno vnímať, že rada vyzvala komisiu, aby vytvorila AVI pre nás o Srbsku. Je to dobrý signál. Je to dôležité nielen pre Srbsko, ale aj pre celý región. Závery e, rady spomínajú konštruktívny prístup k dialogu s Kosovom a plnú spoluprácu s medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Jugosláviu, akási kondicio sine qua non pre postup e, pokračovanie v srbskej žiadosti. Európsky parlament by mal e, e, tieto dva body v svojej rezolúcii som uznesení zdôrazniť. Juho z Európska, teda dele, delegácia Európskeho parlamentu navštívila pred dvoma týždňami Belehrada, veci sa diskutovali, a toto treba zvážiť v správe. Potom poďalšie regionálna spolupráca. Ukazuje to schopnosť krajiny efektívne spolupracovať so susedmi, či už bilaterálne alebo multilaterálne. V zásade možno pochváliť Srbsko za svoj prístup v tejto oblasti. Otvorená otázka zostáva e, regionálna spolupráca s Kosovom Ďalej dobré vzťahy so všetkými susedmi, to je nevyhnutnou podmienkou pre ďalšiu európsku integráciu. Rád by som spomenul dve oblasti našich obáv. Náraz počtu uchádzačov o azyl zo Srbska v určitých krajinách EÚ, čo by mohlo nielen komplikovať liberalizáciu vízového režimu so Srbskom, ale mohlo by to brzdiť proces s Albánskom a Bosnou a Hercegovinou. Ďalší problém extrémizmus a radikálne skupiny v Srbsku. To nie je pritom nový fenomén, je to problém, ktorý tu je od včerajška, nie e, nepozorovanie alebo zneužívanie pre politické špičky. Tento problém existoval dlho a Srbom treba povedať, že to treba zastaviť, akékoľvek bolestie by to bolo. Každopádne blahoželám Jilkovi e, Kacinovi k jeho správe. Ďakujeme kolegu Kukanovi. A teraz má slovo pán Danžan. Ďakujem pekne, pán predseda. Blahoželám pánovi Káčinovi k jeho správe ktorá je vyvážená a jasne sa hovorí o nespochybniteľnom úspechu Srbska a súčasnej vlády v jej ceste eh, do Európy. A tiež e, sa tu poukazuje na pokrok, ktorý sa ešte musí urobiť v celom regióne Západného Balkánu. Zaznamenávame úspechy a niekedy to ale vedie k tomu, že krajina sa okamžite prestane snažiť liberalizácia víz, e, veľký úspech, tá spoločné uznesenie Srbsko-EU k, k Kosovu stanovisko rady, ktorý dáva mandát komisii. Toto všetko sú nespochybniteľné úspechy spojené s vytrvalosťou srbskej vlády, to musíme privítať, ale nesmieme pripustiť, aby došlo k uvoľneniu tohto snaženia, aby sme hovorili len o dátume vstupu alebo podobne, pretože týmto by sme neposlúžili Srbsku, viedlo by to len k špekuláciám. Centrálna téma v tomto procese je Medzinárodný trestný tribunál a plná spolupráca s týmto tribunálom a ja som presvedčený, že je možné sklbiť absolútnu požiadavku. Pán Kukan to pred chvíľou pripomenul, 10. výročie, odkedy padol režim eh, Miloševiča, takisto výročie eh, Srebrenice, takže je nepriateľné, aby tento človek bol ešte stále na slobode a teda na druhej strane pokrok Srbska. Každý deň dochádza k novým odhaleniam a to tak nebolo v roku 2004 až 2008 počas predošlej vlády, čiže odvážna um, práca generálneho prokurátora pre e, vojenské zločiny. Toto bolo iné e, v období 2004 až 2008, čiže tu vidíme skutočnú snahu súčasnej vláde uh, zadržanie mladiča nie je len technickou alebo politickou podmienkou pre e, cestu alebo pre vstup do EÚ, je to nevyhnutné aj pre srbskú spoločnosť. A e, fenomén, ktorý spomenul náš kolega, šo- kolega Šöpflin. E, Táler. Ďakujeme, ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Ja by som rád vyjadril môj súhlas s návrhom stanoviska, návrhom e, uznesenia pána Kacina. Tento návrh sa pozera na to, čo musí urobiť Srbsko, aby mohlo vstúpiť do EÚ e a kde sa nachádza momentálne. Pondelkové rozhodnutie nielen e, je medzi iným dôležité aj preto, že keď Srbsko vyplní dotazník, ktorý zaslala komisia, umožní to krajine pozrieť sa na svoje dilemy. V poslednej dobe Srbsko k určitým e, manierom zaujíma iný, iný, iný e, postoj k určitým situ- e, spoločné uznesenie 27 členských krajín na Srbsku. No, no a takisto um, budeme mať dnes vysokú predstaviteľku. Musíme zabezpečiť, aby táto možnosť sa využila. Mali by sme neprijať žiadne e, ospravedlnenia. Ak teda Srbsko a Kosovo nechcú vyplýtvať ďalších 10 rokov na znormalizovanie ich vzťahov a integrovať sa do EÚ, musíme konať teraz. Jedno odporúčanie odo mňa bolo by podľa mňa najlepšie pre Kosovo a Srbsko, keby sme e, tieto vzťahy riešili čo naskôr. To by zlepšilo kvalitu života v Kosove i v Srbsku. Tiež by to pomohlo kvalite života srbskej komunity v Kosove. Bohužiaľ, toto všetko má aj svoju tvavú stránku. To je násilie v uliciach Srbska. 10. októbra sme toho boli e, svetkami počas e, gay parade a počas futbalového zápasu v Janove. Účastníci tohoto násilia konajú s politickým spôsobom, keď sa pozrieme na ich posolstva. To je asi najtienistejšia konsekvencia režimu Miloševiča. Treba sa pozrieť ktoré, na to, ktoré politické sily podporujú takéto násilie a tie treba zakázať treba byť demokratický. A je tiež polutovania hodné, keď sa pozrieme na to, čo robí v tomto ohľade srbský, e, srbská církev. Toto sú e, dilemy moderného Srbska a verím, že Srbsko sa z tohoto dedičstva bude vedieť očistiť. Ďakujeme kolega Arkins a potom kolega Muniz. Nechcem už len opakovať, čo všetci povedali snáď len články 4 a 5 a chcem povedať, že ich považujeme za veľmi dôležité podmienky Medzinárodného súdneho tribunálu. To je veľmi dôležité. Blahoželám kolegovi k správe. Je to dobre myslená správa, rozumná správa a vynikajúci sumár kolegu, kolegu šöpflina eh, k udalostiam o korupcii a tak ďalej. S týmito malými komentármi a pozmeniami si myslím, že ten, táto správa by mala byť prijatá čo najskôr. Ďakujeme kolega Muniz a potom kolega Petel. Je to veľmi vyvážená správa v takej forme, ako ju máme aj pokiaľ ide o realizáciu stabilizačnej a asociačnej dohody. Hovorí sa tu o spolupráci s Medzinárodným súdnym tribunálom, ďalej uznesenie e, v srbskom parlamente e, k Srebrenici, ďalej potom otázka gay parade, rómska otázka. Je to výborné uznesenie ďalej potom európska orientácia srbskej vlády v súvislosti s udalostiami v Kosove, vyhlásenie nezávislosti, jednostranné vyhlásenie nezávislosti Kosova. Myslím si, že malo by sa dodať so slovo unilaterál jednostranne, tak sa to používa v medzinárodných textoch aj v našom návrhu uznesenia by malo byť použitá takáto formulácia. Toto by malo byť aktualizované na základe rozhodnutia z pondelka, podľa mňa veľmi pozitívne rozhodnutie. Ide naozaj o zblíženie s Európou. Ďakujem. Teraz kolega Peterle. A potom ďalšia rečnička. Rád by som poblahoželal pánu Kacinovi za výbornú správu, je veľmi konkrétna, veľmi realistická. Venoval pozornosť tiež všetkému, čo možno poznačiť za pokrok, znaky pokroku. Naozaj väčší od, veci od minulého sedenia sa zmenili. E, spravodajca tu pomenoval všetky kľúčové prvky, ktoré sú základom budúcej integrácie Srbska do EÚ. Srbsko je kandidátskou krajinou a ako ďalšie kandidátske krajiny je v jeho vlastnom záujme počínať si čo najlepšie, aby uľahčilo svoj proces integrácie. Viem, že je tu politická vôľa i potenciál. Samozrejme, že súhlasím so všetkými tými, ktorí zdôraznili význam dobrých susedských vzťahov vo všetkých smeroch. Ďakujem. Prego, kolega Cornelison páči, kolegyňa um, Ďakujem pekne. Doplním tomu, čo povedala, povedala pani Brandner pár slov. My sme veľmi spokojní s tým, ako ste akomponovali Gay Pride do vašej správy. Ja som tam bola, zažila som to tam s účastníkmi a bolo veľmi jasné, že prioritou číslo 1 bola pokojnosť a ochrana bezpečnosti účastníkov. Je veľmi dôležité oddeliť gay pride a to násilie, ku ktorému došlo v ten istý deň. To musíme odlišovať. Považujem za veľmi dôležité aj pre vás, že gay pride sa uskutočnila, že bola bezpečná a tie nepokoje, poukázali na to, že srbské orgány musí ešte vykonať veľa práce. Potom ešte, čo sa týka Medzinárodného trestného tribunálu, toto bolo veľmi dobre zakomponované do správy. A mm, bola tam zdôraznená potreba plnej spolupráce a to oprávnenie, lebo mladíč a hadič musia byť dolapení aby sa nastolila spravodlivosť. Okrem toho, aby teda sa vytvorila plná spolupráca, rozhodnutia rady hovoria, že EÚ poskytne všetkú formu pomoci Srbsku. A ja by som chcela, aby táto pomoc bola proaktívnejšia. Keď som bola v Belehrade a v holandskom parlamente, tam sa zamýšľali nad e, zjedním určitého fondu, kde by boli prostriedky vynaložené na to, aby, aby sa vytvorila snaha hľadať týchto ľudí, lebo vieme, že tento súd bude ešte existovať dva roky. tom, čo sa týka kolegu Bramerc, ten príde k nám do Európskeho parlamentu a bola by dobrá príležitosť sa dozvedieť od neho, čo by sa podľa neho malo vykonať a čo by teda EÚ mohla spraviť, ako mala pomôcť Srbsku. Grazie. Allora, prima di lasciare la... Ďakujem pekne a ešte predtým, ako dám slovo pánovi Mirelovi a komisii, chcel, chcel by som ešte povedať, že v súlade so, spravo- so stanoviskom pána spravodajca tá lehota na pozmeňujúce návrhy sa predlžila o jeden deň na 11. november. teraz pán Mirel. Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi za tento výborný návrh. My vítame závery rady, ktoré prišli minulý týždeň. Komisár Füle jasne naznačil, že došlo k pozitívnom vývoju, nielen čo sa týka vzťahov s Ruskom, ale je to významné pre stabilitu celého regiónu. Čo sa týka Medzinárodného trestného tribunálu, tie závery rady a to, čo povedal komisár Füle, sú veľmi jasné. Tie podmienky sú skutočne základom. Tie závery ale nehovoria, že plná spolupráca znamená e, zatknutie tých, týchto dvoch osôb, to by bolo také zúženie týchto podmienok. Aj po zadržení týchto dvoch osôb bude nevyhnutné ďalej spolupracovať v plnej miere, aby sa mohli uskutočniť súdne procesy a dôležité poskytnúť potrebné dokumenty. Plná spolupráca sa považovala ako poskytnutie prostriedkov, zabezpečenie prostriedkov a nie výsledkov ako doplnenie vítame ešte to politické rozhodnutie, že je tu snaha opätovne vymenovať sudcov a prokurátorov. Problém je samotný postup. Nie je to rozhodnutie ako také neproblematické. Ten postup nie je transparentný, môže viesť politizácii, ako to spomenul správne pán Kačín. Čo sa týka článku 12 toho Bianco mandátu, by sme to chceli ešte e, posilniť. Je to jasne demokratický systém a jednoducho máme pocit, že to posolstvo nie je dostatočne jasné. Vítame článok 4, ktorý sa týka regionálnej spolupráce a svetových vzťahov. A potom je tu ešte jedna vec, ktorá je dôležitá. A síce ide o to, že Srbsko e, bráni dovozom z, z Kosova, čo je v nesúlade s CEFTOVom. Takže mm, toto je problematická situácia No, treba, treba to dať do súladu s príslušnými pravidlami. A to sme chceli upriamiť pozornosť. Toto je základom pre dobré fungovanie dohody CEFTA čo sa týka Rómov a článku 18, my vítame tento článok. Potom je tu ešte ďalšia vec, ktorá je zásadná podľa nášho názoru. A síce, že je dôležité zabezpečiť to, aby všetci Rómovia mali identifikačné dokumenty, čo sa žiaľ doteraz neuskutočnilo. Potom článok 24 dohody o extradícii. My si myslíme, že tá dohoda o extradícii s Chorvátskom nezahrňa vojnové zločiny. Tá dohoda ešte nebola ukončená, ale čo sa týka Chorvátska, netýka sa vojnových zločinov a to je smutné. Aby som teda bol stručný, aby ste ušetrili čas, pán predseda, ja by som chcel hlavne ešte menšie úpravy, menšie, menšie pripomienky a tie môžeme poskytnúť pánovi Kacinovi, môžeme si to prejsť spoločne. Tu ide o počet e, štátov, ktoré ratifikovali nejaké dokumenty, tak ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz má slovo spravodajca Kačín na záverečné komentáre. E, Ďakujem pekne za všetky vystúpenia, návrhy, komentáre a pozmejúce návrhy, ktoré môžu skutočne veľmi výrazne prispieť tomu, aby sme mali skutočne komplexné uznesenie o Srbsku. Chcel by som začať tým, že by som reagoval na to, čo povedal pán Šöpflin, kde hovoril o tom, aký je vplyv e, tajných spravodajských služieb v Srbsku. Podľa mňa ten, ten, ten vplyv nerastie, ale klesá. Ale samozrejme, sú tam problémy, ktoré nutné riešiť pred niekoľkými týždňami. E, sa uskutočil kontrolný deň a, a ukázalo sa, že boli tam určité problémy, bola tam určitá osoba, ktorá bránila tomu, aby, aby, aby bol polapený pán Dabič, teda pán Karadžič, že tajné služby boli dobre informované, kde sa nachádzala táto osoba a táto informácia z Belehradu nie je veľmi pozitívna. To znamená, že na jednej strane klesá význam spravodajských služieb, ale šíria sa nesprávne informácie. To je niečo, čo musí Srbsko riešiť. Potom e, Vukčevič, vojnový, vojnový e, e, prokurátor, koná v tejto oblasti a čo sa týka pripomienok od kolegyne Kopa, áno, budú tam určité pozmeňujúce návrhy. Lehota z mojej strany môže byť predlžená o deň, minimálne o deň, ak je to nevyhnutné, ale správa bude vlastne k dispozícii 8. novembra, ako bolo povedané. Takže pridá sa tam deň alebo dva v konečnom dôsledku proces ratifikácie dohody prebieha a ja ešte prídem s ústnym pozmeňujúcim návrhom predtým, ako sa to bude schvalovať na plenárke, lebo veci sa menia a bude nevyhnutné zdôrazniť akýkoľvek pokrok, ktorý sa dosiahne. Teraz tomu, čo povedala pani Brandner. Ide o paralelné štruktúry, o ich zručenie v Kosove. Ja som zodpovedný za Srbsko, nie za Kosovo ani za Bosnu a Hercegovinu, ale ak ste toho názoru, že je to primerané, môžete predložiť pozmeňujúci návrh a budeme diskutovať s tieňovými spravodajcami. A môžeme sa zaoberať pozmeňujúci návrhmi, aby sme zabránili určitým politickým škodám. Nede o to, čo my povieme tu, skôr ide o to, čo sa deje v Srbsku a ako oni budú chápať naše posolstvo. Takže musíme to veľmi dobre naformulovať. Pán Kukan, pán Danžan a ja, my traja, sa snažíme šíriť isté informácie v Srbsku a pevne verím, že budú v dohľadnej budúcnosti na to pozitívne reagovať. Ale je tu ešte jedna vec, ktorú by som chcel doplniť. Poprvé, som nespomínal ombudsmana, ale toto je veľmi dôležitá inštitúcia v Srbsku. Ja predložím pár pozmeňujúcich návrhov, ktoré uvítajú túto skutočnosť. Vlastne ombudsman otvoril už tri kancelárie v údolí Preševo a takto je možno dosť rýchlejší pokrok. Potom je tu ešte jedna vec, ktorú by som chcel spomenúť na tomto mieste kedykoľvek som v Belehrade, snažím sa presvedčovať poslancov v srbskom parlamente, aby prišli sem medzi nás. Ja som požiadal pani predsedničku, aby prišla, ale zatiaľ, zatiaľ som ešte nedostal pozitívnu informáciu ani z kancelárie nášho predsedu Buzeka. To znamená, že by som chcel, aby aj my sme boli pozitívnejší, aby sme okamžite reagovali nielen čo sa týka srbského parlamentu a jej predsednička, ale čo sa týka aj lokálnych parlamentov, lokálnych komunít, ktoré sa snažia zohrávať určitú úlohu v rámci prístupového procesu Srbska. Toto by sme mali uvítať. Ešte raz sa chcem poďakovať všetkým a už sa teším na ďalšiu spoluprácu s tenými spravodajcami a sa budeme zaoberať tými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré predložíte na dňoch. Ďakujem pekne. Grazie, kolega Kačin, Passiamo... Ďakujem pekne pánovi Kačinovi. A teraz prejdeme k, k medziinstitucionálnej dohode o spolupráci v oblasti rozpočtu, bod číslo 11 nášho programu. Po Lisabonskej zmluve sme museli revidovať medziinstitucionálnu dohodu o spolupráci v oblasti rozpočtu. Nová dohoda rieši financovanie um, rozpočtu v tejto oblasti. Takmer všetky ustanovenia bývalej dohody boli zachované v texte novej dohody Aha. sú tu niektoré modifikácie, hlavne technického charakteru. Chceli by sme, aby tieto zmeny boli rozsiahlejšie v troch smeroch zmluvy. Politická zodpovednosť formulovaná pani Ashton. Slovo dám spravodajkyni pani Muniz, aby nám predstavila navrhnuté pozmenujúce návrhy aby informovala výbor o kompromisoch, ktoré boli dosiahnuté. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako ste povedali, súčasná dohoda je z roku 2006 a Ide o jej aktualizáciu a zosúladenie s Lisabonskou zmluvou, zvlášť ide o článok 36, ktorý vytvára povinnosť pre vysokú predstaviteľku, aby konzultovala Európsky parlament pravidelne o hlavných aspektoch bezpečnostnej a zahraničnej politiky. Toto prispôsobenie a návrhy navrhnuté Európskou komisiou, majú niekoľko politických e, dôsledkov a vzhľadom na technický charakter rozpočtových postupov na zahraničnú politiku. V mojom pôvodnom stanovisku som predstavila niekoľko návrhov formou pozmenujúcich návrhov. Hlavne ide o potrebu lepšej transparentnosti a politická orientácia Európskeho parlamentu v spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike s finančnými dopadmi. Tieto konzultácie by mali predchádzať rozhodnutiu a nie naopak. Aby sme vytvorili nadväznú prácu na uh, tieto procesy, konzultácie budú vtedy, keď politická situácia sa bude vyžadovať nad rámec piatich stretnutí za rok, ktoré budeme mať aj tak. Tiež sme požiadali, aby výbor pre e, bezpečnosť nás o tom informoval a politický výbor by mal zahrňať spravodajcov a relevantných členov e, parlamentných výborov aby sme mali dostatočné zastúpenie v týchto stretnutiach. Požiadali sme analýzu výdavkov na zahraničnú bezpečnostnú politiku, na prevádzkový, um, analýzu prevádzkových vý, výdavkov, aby sme mali maximum informácií a mohli vykonávať rozpočtovú kontrolu v, o, v oblasti e, ehm, SZBP. Rozšírili sme zoznam krokov, ktoré by sa mali e, prijať v rozpočte. Otvorili sme možnosť ich riešenia v medziinstitucionálnej dohode. Zahraničná politika, ktorá nie je špecificky začlenená v tejto oblasti, okrem deviatich pozmeňujúcich návrhov, ktoré som predložila, bolo ďalších 15 návrhov e, z, z tohto výboru a s tieňovými spravodajcami sme pripravili štyri kompromisy, ktoré podľa nás pokryjú všetky návrhy, ktoré boli predložené. Kompromis 1 hovorí o analýze administratívnych a prevádzkových nákladov. Kompromis 2 sa týka rozpočtových riadkov, ktoré by mali explicitne byť zapracované do rozpočtovej kapitoly SZBP. Kompromis 3 hovorí o zložení a rozvoji bezpečnostného a politického výboru. To by malo byť maximálne transparentné, ale mala by sa zachovať minimálna úroveň efektívnosti. Čiže nehovoríme, že to má byť otvorené pre celý parlament, ale príslušným relevantným poslancom z príslušných výborov, ktorí by mali mať príležitosť sa na týchto stretnutiach zúčastniť a tak aj politické skupiny by mali byť zastúpené spravodajcovia z rozličných politických e, skupín zo KSZBP by mali byť zastúpené. A potom je tu ešte kompromis o <coughs> požiadavka komisie na informovanie výboru, vrátanie prístupu k vnútorným a vonkajším audit, auditom misií SZBP. Dúfam, že tieto kompromisy uspokoja politické skupiny a poslancov, ktorí ich predložili. Myslím si, že pokrývajú takú tú hlavnú líniu ich, všetkých týchto návrhov. A dúfam, že ten náš zoznam bude uspokojivý pre všetkých. Ďakujem. A teraz pán Gualtieri. Ďakujem. Pán predseda. Chcel by som poďakovať Marii Munis za toto stanovisko. Podľa mňa je to veľmi vhodné stanovisko vzhľadom na diskusie v rozpočtovom výbore chcem zdôrazniť dve veci, ktoré sú spojené. Najskôr Zmeny v štruktúre rozpočtu SZBP nie, len te, nie sú len technické, ale zásadne politické, ktoré umožnia parlamentu zohrávať väčšiu úlohu, pokiaľ ide o vonkajšiu dimenziu toho, čo Európa robí. Pokiaľ ide o príjmanie rozhodnutí, tu zohrávajú rozhodnutia vlád, ale rozpočet spoločenstva sa musí zbaviť výnimiek, ktoré existovali a k plnému spolurozhodovaniu. A toto sa urobí postupne. Tieto výnimky je potrebné odstrániť, aby parlament mohol plne vykonávať svoje právomoci v oblasti SZBP a Ďalšia vec, ktorú treba brať do úvahy, sú finančné nariadenia. Tento princíp je priamo v primárnej legislatíve EÚ, pretože finančné nariadenia berie do úvahy naše stanovisko a rada to v konečnom dôsledku akceptovala. Čiže máme tu tento princíp, že minimálne tie základné, zásadné misie by mali mať svoje vlastné nezávislé rozpočtové riadky. A to ma privádza k druhej téme spoločných e, konzultácií, ktoré budú zohrávať dôležitejšiu úlohu. Nebudú to len technické rozpočtové otázky, ale aj politické. Rozpočtový výbor je toho súčasťou a ja zastupujem pol, e, výbor pre SZVP, ale AFED zohrával doteraz menšiu úlohu, pretože to sa stane fórum, kde rozpočet a politika budú spojené. Myslím si, že to stojí za to oceniť. Ďakujem. Pani Brandner. Tieňová strovadákyňa za zelených. Skôr blahoželám k návrhu stanoviska a k dobrej spolupráci. Sme Súhlasíme vo všetkých aspektoch. E, to už niečo znamená. Chcem poďakovať e, za túto možnosť. Podľa mňa je to veľmi dôležité stanovisko a dôležitá téma pre parlament ako môj kolega Gualtieri znovu zopakoval, je to politická otázka, pretože to položí základ pre rozpočtovú politiku a politiku preskúmania Európskeho parlamentu, čiže budeme schopní definovať, čo sa tu udeje za, v nasledujúcich rokoch a akú veľkú právomoc v tejto oblasti máme. Chcem zoradniť niekoľko tém, musí to byť normalizácia rozpočtovej e, politiky SZBP a ostatných politických oblastí. Myslím si, že už nie je miesto pre obmedzenie rozpočtovej úlohy parlamentu v zahraničnej politike. Je dobré, že budeme mať oddelené rozpočtové riadky, ktoré boli práve spomenuté pre SZBP misie ako aj pre špeciálnych zástupcov, pretože podľa nás to umožní reagovať a kontrolovať všetky misie oveľa lepšie. Dúfam, že tu budú konzultácie a podávanie správ parlamentu, že toto bude zdôraznené a tiež v budúcnosti by sme chceli výročné mierové stratégie, mierotvorné stratégie, pretože tým sa podrobne definujú politické ciele a finančné a toto vytvorí oblasť nástrojov, ktorá bude takýmto spôsobom prepojená. Bolo by zaujímavé mať tematické správy, ktoré boli prierezové, e, pokryli by viaceré finančné nástroje, aby sme videli, čo vlastne robíme a posilnili e, našu politiku v týchto oblastiach. Ďakujem. Ultimo intervento la collega Lösing, relatrice ombra per la GUE. Ja, vielen Dank. Ähm. Ďakujem, budem veľmi stručná moja skupina a ja sme vám veľmi vďační za vaše zmeny medzi inštitucionálnej dohode, ktoré ide viac transparencie a kontrolných práv parlamentu. A budeme aj za aj väčšine ďalších pozmenujúcich návrhov vyjadríme svoju podporu, ktoré podložili skupiny. Moja skupina GUE, NGL, e, ako sa odzrkadlilo, v mojom pozmejúcom návrhu sme proti e, tejto otázke. Nevidím legitimáciu vojensky vedených e, jednotiek pri e, katastrofách. Finančné prostriedky by nemali byť investované do vojensky riadeného boja proti katastrofám, ale do, práve do občiansky riadenej formy boja proti katastrofám. Áno, ešte sa prihlásil kolega Salafranka. Máte slovo. Ďakujem. Nuž je to stanovisko v správe výboru pre rozpočet. Ide o práva Európskeho parlamentu. Ide o to, aby sme boli konzultovaní, keď ide o zahraničnú spoločnú bezpečnostnú politiku práve, keď ide o rozpočtové postupy. Chcel by som sa spýtať, pokiaľ ide o možnosť rozšíriť to o terajš, nad rámec terajšej formulácie. Ako možno zaobchádzať s nevys, nespotrebovanými eh, prostriedkami? Dá sa to preniesť do budúceho ro- rozpočtového roku, do konca plánovacieho obdobia? Neviem, či niekto z komisie by sa mohol k tomuto treba zviadriť. Mohli by sme zaplánovať také dlhé prenosy, transfery až do dĺžky 6 e, rokov? Alebo to bude problém pri realizácii rozpočtu? Treba to príslušne vysvetliť, udeliť absolutúrium, takže rád by som vedel, či aké stanovisko k tomu zaujíma komisia. V každom prípade ten návrh spravodajkyne je veľmi dôležitý, aby sa využili rozpočtové linky, aby stanoviska parlamentu boli zohľadnené. Ide o to, aby tie uznesenia mali aj určitú váhu, aby neboli len prázdne slova. Rád by som si pozrel na jednotlivé e, kompromisy. Máte poznámky, pá, e, spravodajkyňa, alebo ešte predtým komisia? E- Ďakujem pekne, pán predseda. Komisia ďakuje spravodajkyni pani Muniz za jej návrhy zamerané na posilnenie dialógu s Európskym parlamentom k financovaniu spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Samozrejme, komisia nie je jediným hráčom v tejto oblasti. Medziinstitucionálna dohoda je tripartitná dohoda medzi parlamentom, komisiou a radou. Viaceré návrhy, ktoré spravodajkňa navrhuje, teda musia byť prediskutované v kontexte týchto tripartitných rokovaní k medziinstitucionálnej dohode a situácia dnes je odlišná je tu úloha vysokej predstaviteľky a podpredsedničky komisie, ktorá pokrýva túto vonkajšiu externú politiku, čiže Vaša správa bude príspevkom k tejto novej dohode, ktorá pokrýva týchto viacerých hráčov. Zvlášť ide o formát stretnutí, konzultácií. A v tomto kontexte je podľa mňa dôležité pripomenúť zaangažovanosť vysokej predstaviteľky aj vôľu zohrávať aktívnu úlohu v tejto novej medziinstitucionálnej dohode toto bolo potvrdené v jej vyhlásení o politickej zodpovednosti a v, tom, v tomto vyhlásení vysoká predstaviteľka sa zaviazala, že tu bude väčšia transparentnosť e, v rozpočte pre zahraničnú politi- vonkajšiu politiku, pokiaľ ide o veľké misie a hlavné misie. Spravodajkyňa navrhuje, aby tu bola rozpočtová štruktúra. Komisia podporuje túto štruktúru, ktorá je koherentnejšia a odrkadľuje vyhlásenie vysokej predstaviteľky na jednej strane. Je to väčšia transparentnosť, ale tiež sa tu zachováva potreba pružnosti e, v rámci e, tejto politiky pre, a rozpočtu pre vonkajšiu činnosť. Transparentnosť v hlavných misiách, ktoré sa týkajú tej najväčšej časti rozpočtu, by mala byť zachovaná. Komisia by chcela tiež vyjadriť nesúhlas s nasledujúcimi návrhmi. Ide o konzultácii ex ante, pokiaľ ide o prevody v rámci kapitul, pretože to uškodí e, pružnosti rozpočtu a bude to tiež výnimka v porovnaní s ostatnými postupami v tejto, postupmi v tejto oblasti trimestriálna dohoda by mala byť zachovaná, nemalo by to byť e, zmenené na mesačné správy, pretože to by znamenalo 12 správ, to je veľa. A pripomíname, že audit e, je vnútorná otázka inštitúcie. Chápeme rozdielky, rozdiely medzi administratívnymi prevádzkami výdavky, pretože e, externá politika kategória 4 financuje iba prevádzkové projekty Ďakujem pekne, pán predseda. Euh, Ďakujem. Ďakujeme vám. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým rečníkom za ich poznámky. Je mi ľúto, že komisia nepredložila nejaký podmiezujúci návrh, pokiaľ ide o transparentnosť a silnejší podiel parlamentu na informáciách komisie o e, SDP EVM by malo byť uspôsobené na Lisabonskú zmluvu a nové kompetencie parlamentu v tejto oblasti informácie ex ante, nož to sú aj flexibility, e, nie sú v ceste flexibility. Parlament chce predsa len informácie o informáciách, ktoré chce komisia prijať. Nož každopádne o stanovisku musíme uh, hlasovať a podať ich výboru, na ktorý smeruje. Škoda, že kompromisné pozmeňujúce návrhy tu vo výbore neboli e, distribuované. To by bolo pre rozpravu oveľa jednoduchšie. Od minulého týždňa sú k dispozícii. Ak otázka otázke pána Sala Franku, do akej miery nepoužité prostriedky sa dajú preniesť nielen na dva roky, ale aj na celé to trvanie viac ročného finančného rámca. Bolo tu zlé vybavenie prostriedkami a aj pokiaľ ide o nástroj flexibility a chcel by som preto využiť nástroje EV, aby to, čo zostane, sa neškrtalo podľa N plus dvojky, ale aby vypršali a mohli sa e, použiť v rámci nástroja flexibility po celé obdobie plánovania v MFR. Preto tento pozmejúci návrh. Ešte dopyt pán Salafranka. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pani Munies. Už som bol pochopil, čo bol zmysel vášho pozmeňujúceho návrhu M plus 2 a vy to chcete na celé obdobie. Eh, to som pochopil už pri prvej, prvom pokuse Mám však otázku na komisiu, ktorú som položil. Komisia predsa povedala, ktoré veci nedokáže akceptovať, takže vlastne akceptujú jednotku. Otázka, ako to vyzerá rozpočtovo technicky. Ak by tieto prostriedky mali bežať na 6 rokov, nebudú problémy s rozpočtovou správou? a pre rozdelením prostriedkom na jednotlivé oddelenie. Nož to sa nesťahovalo na moju otázku. Vychádzam z toho, že pozmeňujúce návrhy, že jednotke, s kou môžete súhlasiť. Ešte raz komisii slovo dávame, nech to vysvetlí. Ďakujem, pán predseda. Nepochopil som, že ide o pozmeňovací návrh číslo 1. My sme sa k nemu nevyjadrovali, pretože to skôr spadá na kolegov pre rozpočet a pána Levandovského, ktorí sú zodpovední za nástroj flexibility. Samozrejme, že ten presun o dva roky je dôležitý v obdobiach krízy, ale chcel by som pripomenúť, že názov troj pružnosti musí zodpovedať určitým kritériám pre mobilizáciu zdrojov Ide o to, že to by to malo byť realizované v rámci roku. A myslím si, že tých 200 miliónov, čiže celkom 600 miliónov, a celá tá nevyužitá čiastka teda nebude, ale zároveň to umožní väčšiu flexibilitu v rámci jednotlivých položiek. Ten nástroj sa však netýka len štvrtého okruhu, štvrtej položky, dá sa použiť aj v iných položkách a to potom vedie k úplne inej debate o celkovej flexibilite, pokiaľ ide o jednotlivé stropy, použitie položiek a preto som sa, preto som sa nevyjadroval k tomu prvému kompromisnému návrhu. Treba to riešiť v rámci trojstranného dialogu a ak ešte dovolíte, by som sa chcel vrátil by som sa postupu ex ante. Ja som hovoril len o presunoch v rámci rozpočtu. Samozrejme, že finančné riadenie umožňuje komisii presuny v rámci jednej kapitoly, ale mať informácie ex ante je politický problém, lebo my musíme reagovať veľmi rýchlo a realizovať v rámci kapitol veľmi rýchlo tieto presuny, hlavne pokiaľ ide o platby, aby sme mohli uspokojivo reagovať na krizové situácie a komisia by si tu chcela ponechať tú flexibilitu, tak jak je vo finančnom nariadení stanovená. Ďakujem. Passiamo all'ultimo punto. Prichádzame k poslednému bodmu našeho programu. Ide o vytvorenie spôsobilosti rýchlej reakcie EÚ. Autorkou stanoviska je pani Weber. Po 24 pozmeňujúcich návrhov boli predložené do 5. októbra. Konferencia predsedov výborov zaznáva, zaujíma ten názor, že časovo asociačnú E, že to nie je možné podľa článku 5. K tejto diskusii sme sa nemohli pripojiť a náš výbor poslal pánu predsedovi konferencii predsedov plénemu dopis, v ktorom sa zdôrazňuje, že súčasné rozdelenie úloh by nemalo nejak predurčovať e, by nemalo vplyvať pre rozdelenie, tak chcel by som ešte pripomenúť, že hlasovanie by malo byť zajtra. Nech sa páči, pani poslankyňa. About... Ďakujem pekne za slovo, ďakujem pekne, že ste nás informovali aj o výsledkoch rokovania medzi AFETom a DV. Je veľmi dôležité jasne povedať, že to, čo sa udeje teraz, tak neovplyvní možnosti nášho výboru oblasti oznámenia komisie. To stanovisko, ktoré máme poskytnúť výboru DB, DV, nechcem tu nejako veľmi doplňovať to, čo bolo povedané v rámci prvej výmeny názoru. Chcel by som povedať, že v rámci výboru DV v tom návrhu správy <coughs> bol jeden aspekt, ktorý je dôležitý pre nás a síce, že oni by chceli mať jedného člena komisia, ktorý by sa riešil e, rýchlou reakciou e, v prípade krízy. Myslím si, že toto nie je e, našou povinnosťou. Našou úlohou ako výbor AFET je jasne naznačiť, že to musí byť vysoká predstaviteľka, ktorá sa má týmto zaoberať a preto vítam pozmiujúce návrhy, ktoré vypracoval pán Danža. On tam hovorí vlastne o poskytnutí mandátu vysokej predstaviteľke, aby vytvorila takú krízovú bunku v prípade, že je nevinutné rýchlo reagovať. My, budem, my toto podporíme a chcela by som odporúčiť, aby ostatní podporili tento pozmeňujúci návrh. Čo sa týka ďalších citlivých tém pri tomto stanovisku, e, tak tieto sú prepojené s, s využívaním tak vojenských, ako aj civilných kapacít. V tejto súvislosti musím povedať, že chcem byť realistka musíme si uvedomiť, čo už vlastne máme v Európskej únii, ako aj na medzinárodnej úrovni. Takže ja som veľmi jasne povedala, že čo sa týka využitia vojenských kapacít, mala by to byť až posledná možnosť, ale niekedy to bude práve naopak, že to bude vlastne tá prvá disponibilná možnosť. V takomto svete žijeme, tak to je. Musíme byť otvorení, a tu hovoríme o tzv. usmerniach s Oslom, kde ide o civilné a vojenské zložky pri riešení katastrof. To sú usmernenia, ktoré sa, ktoré sa dohodli na úrovni EÚ a OSN a Európska únia to podporila v rámci svojho koncenzu o humanitárnej pomoci, takže tu máme veľmi jasné pravidlá o tom, ako je možné využívať tieto vojenské kapacity. V tejto súvislosti by som chcela povedať, že nemôžem akceptovať tie pozmeňujúce návrhy, ktoré prišli, no väčšina z nich prišla, ako to povedať, no, tak z, z, z lavice, nalavo od politického stredu. Ja si myslím, že musíme byť realistickí, musíme poskytnúť najlepšiu mm, možnosť rýchlej reakcie tu nejde o to, aby sme vysielali e, nejaké zložky e, za každú cenu niekam, kde to, sme využívali tie kapacity, ktoré existujú, tie možnosti, ktoré máme. Pevne verím, že podporíte tento môj návrh. A tu sa dostám na záver a ak sú nejaké otázky alebo komentáre, som pripravený. Ďakujem pekne. E, kolega sa, Danžan. Ďakujem pekne teraz pán Danžan. Ďakujem pekne pán predseda. Ďakujem a blahoželám našej kolegyni pani Weber ktorej práca je výborná a jej stanovisko je veľmi reálne, tak ako to bolo pripomenuté. V tejto veci sa vyvíjame v rámci um, civilno-vojenského um, civilno-vojenského kontextu. Takže ja ešte raz, už to bolo povedané pri príležitosti správy Heller, e, tieto podozrenia, pokiaľ ide o militarizáciu e, našich snách v tejto oblasti, chcem teda spochybniť. Ako to povedala pani Weber, využitie vojenských nástrojov je poslednou možnosťou, ale na nešťastie e, tie vojenské nástroje častokrát sú tie prvé, ktorými môžeme čeliť katastrofe v oblasti dopravy napríklad aspekty trans- transportu, pokiaľ ide o leteckú dopravu, treba uznať, že Európska únia na nešťastie, dúfam, že sa to zmení, ale je príliš závislá na vojenských nástrojoch, takže tento návrh stanoviska je naozaj vyvážený a súhlasím s tým, čo povedala pani Weber. Ďakujem pekne a teraz má slovo podpredseda pán Pasku. Um, I, I also, you know, want to congratulate. Ďakujem pekne a ja by som chcel v prvom rade pogratulovať pani spravodajkyni, ale zároveň by som chcel podporiť aj ten e, názor, ktorý prezentoval pán Danžan a čo vlastne spomínala aj pani spravodajkyňa, že je nevyhnutné e, využiť v takéto situácie aj vojenské zložky. Ja si myslím, že ten hlavný dôvod, prečo sa to robí, je, že tieto možnosti sú k dispozícii a ak nemajú nejakú inú činnosť, mali sme ich využiť práve na tento účel. Ale ja si myslím, že mali sme dosiahnuť takú situáciu, aby sme integrovali tieto civilné a vojenské kapacity a tie vojenské kapacity by sme nechali na takej, povedzme, vyššej úrovni. Samozrejme, potom ide aj o otázku nákladov. Prečo mám s civilnou formou niečo duplikovať, čo už vlastne e-, existuje a to nevyužívam? a, a je to riadené ľuďmi v uniforme. Toto je určitý spôsob, ako by vlastne armáda, sú tu určité obavy, že by mohla armáda získať väčší vplyv v niektorých štátoch, ale musím povedať, že sú tam predsa určité mechanizmy, ktoré ich kontrolujú, takže asi to nie je také zle. Ďakujem pekne. Brandner e Lösing. Ďakujem pekne. Pani Brantner a potom Lösing. Um, Ďakujem pekne za dobrú spoluprácu s pani Weber. Chcela by som zamerať na tri dôležité body. Jedna sa spomínalo, už sa spomínalo, to je tá civilná reakcia na katastrofe a potom to, čo bol pán Danžan, že mal by to byť vlastne taká posledná možnosť, Čo teda využitie vojenských zložiek. Potom musíme rozlišovať medzi riešením kríz a predchádzaním kríz. Niekedy sa to môže prekrývať, ale nemusí to prekrývať. Potom je to pozmeňujúci návrh 22. A ja vám ho zacitujem. Zdôrazňuje, že a tak ďalej. Takže musí nám to byť jasné, čo tu ide v tej 22. Takže súhlasíte? Takže či by sa dalo tak upresniť, aká je to s tou reakciou na, na, na katastrofy. Dôležité je si uvedomiť, že reagujeme, že, že tu sa bavíme o reakcii na krízy. A potom tá inštitúcia, ktorá by sa vytvorila, to je iná vec, aká bola úloha, aká bola úloha Ashton a Európskej služby, služby pre činnosť. Čo sa týka humanitárnej pomoci, to je malosti v rámci komisie, ale musíme zabezpečiť koordináciu s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť. Dôležité, aby sa nezhoršila situácia v porovnaní s tým, čo máme teraz. A ja by som ešte prišla s ústnym pozmeňujúcim návrhom k trojke a prečítam vám to a musíme to objasniť. Tu rozlišujeme medzi krízami a katastrofami. Implementácia rozhodnutí EÚ v oblasti katastrof by mali byť v zodpovednosti komisára pre, pre e, riešenie kríz a malo by to aj spadať pod e, službu pre vonkajšiu činnosť, taký kompromis. Dôležité nás mechanizmus, ako obidve stránky prepojiť, aby sa humanitárna pomoc zachovala ako neutrálna, to je dôležité v celkovom rámci. To je konečná úloha OSN. Nemali by sme tu nič zdvojovať, nemali by sme prejemať, preberať líderstvo od OSN. Takže mali by sme pridať hodnotu na úrovni EÚ a podporovať úsilie OSN, aby oni vlastne boli takým pláštikom. Potom je tu návrh komisie, ktorý nám včera prezentovala komisia. V Európskom parlamente sa má 10. novembra uskutočniť vypočutie, kde budú rozliční aktéry, kde budú zastúpené aj členské štáty, Nemecko, Francúzsko, lebo ich názory sú veľmi rozdielne a chcela by som vás pozvať na toto podujatie. Kolega Lösing. Ďakujem pekne kolegyňa lusing. Ďakujem pekne pán predseda, ďakujem pekne pani Weber. Ako už v rámci prvej výmeny názorov sme povedali, že my nemôžeme súhlasiť s tým, ako je vypracovaná táto správa a keďže vy odmietate naše pozmeňujúce návrhy, na tom našom postoji sa nič nemení. Žiaľ, v poslednej dobe na výbore AFED ako aj SEDE som mala možnosť spomínať kritiku našej skupiny, hovorili sme, kde je problém, využívanie vojenských kapacít v rámci riešenia kapacít, ehm, to nemôžeme podporovať ani z hľadiska nákladov ak civilná pomoc pri katastrofách teraz nebola, vybodo, nebola podporná financiami a infraštruktúrou, dôležitá je politická vôľa, aby sa prijali rozpočtové opatrenia. A pri civilnej ochrane je nutné toto rozšíriť. Musí to byť, e, musí to byť vôľa, <coughs> musí sa riešiť situácia, aby, mal, aby civilné kapacity mali dostatok E, napríklad aj transportných kapacít, aby tieto nemali iba vojenské zložky. Svet, ktorom žijeme, je taký, aký je. Takto sme vytvorili ten svet, to znamená, že môžeme zmeniť. Trváme na tom, že katastrofy by sa nemali využívať na e, presuny vojenských zložiek mimo EÚ. Skôr je dôležité e, poskytnúť infraštruktúru, civilným zložkám, aby e, takto mohli riešiť krízy sami. Ďakujem. Ďakujem. Ešte by som k tomuto chcel doplniť jednu všeobecnú poznámku, lebo musím povedať, že mám istú skúsenosť s podobnými projektami to, čo spomínali kolegovia Danžan a Pasku, to môžem podporiť. Áno, je dôležité si uvedomiť, aké sú náklady, je nutné racionalizovať. To je nevyhnutné v súčasnom období finančnej krízy. To je dôležité nielen pre štáty, ale aj pre celé medzinárodné spoločenstvo. Po druhé, vojenské zložky, vojenské prostriedky sú častokrát hodnejšie ako civilné. Jednoducho z toho dôvodu, že vojenské zložky sú absolútne neutrálne, a je možné je využívať neutrálnym spôsobom podľa toho, aké sú potreby. Na no tretí bod. Osobne by som nebol tým nejako šokovaný, ak by sa využívali nielen vojenské kapacity v prípade prírodných katastrof, ale aj vojenskí pracovníci, ktorí majú skutočne bohaté skúsenosti a vedia, že pri poskytovaní pomoci vedia, ako, sa post- ako je nutné postupovať a poriadkové sily, polícia tiež vedia, ako postupovať a myslím si, že celkovo to môže zvýšiť ochranu humanitárnych pracovníkov. Ja si myslím, že nie je nutné skutočne sa tým nejako pohoršovať a môžeme využívať aj tieto kapacity ešte by chcel niekto vystúpiť, respektíve komisia? Ďakujem pekne. Chcel by som sa poďakovať za to, akú pozornosť venovali tejto téme. Ako už jeden z rečníkov spomenul, komisia iba včera prezentovala oznámenie, ktoré sa týka viacerých návrhov politik, ako rozvíjať kapacity e e, v oblasti riešenia kríz. Toto oznámenie teda prišlo včera z iniciatívy komisárky Georgieva, ktorá je zodpovedná za civilnú ochranu a humanitárnu pomoc. V tomto oznámení je viacero návrhov, ktoré idú rovnakým smerom ako pôvodná správa a odzrkadli sa aj, mali by sa odzrkadli aj v tom stanovisku tohoto výboru. Ehm, komisia vidí, to má také dve, dve pochybnosti alebo dve obavy. Ide tu o rovnováhu, ktorá sa dosiahla v eh, zmluvách, kde ide o inštitucionálne úlohy a postavenie a kde ide tak o komisiu, ako aj o vysokú predstaviteľku. Tu ide pre všetkým o pozmeňujúci návrh číslo 2, ktorý z nášho hľadiska ide tro, príliš ďaleko a pravdepodobne plne neodzrkadluje tú rovnováhu, ktorá sa vytvorila prostredníctvom zmluv článok 196 a 214 zmluvy o fungovaní EÚ jasne hovoria, že humanitárna pomoc a civilná ochrana spadajú pod kompetencie EÚ, spadajú pod kompetencie komisie a na tomto my pracujeme. Vychádzame z tohoto tvrdenia. To oznámenie, ktoré prišlo včera, obsahuje aj návrh na vytvorenie jednotky na riešenie kríz v rámci komisie, takže by sa prepojila tá organizácia my, ktorú tu máme, a DG ECO. A toto by vlastne bolo také centrum v rámci komisie pre všetky reakcie v prípade kríz. Oznámenie navrhuje, aby táto jednotka spolupracovala aj s službu pre vonkajšiu činnosť, aby tam bola úzka koordinácia medzi službou pre vonkajšiu činnosť a týmto centrom, čo sa týka humanitárnej pomoci a civilná ochrana, spadá pod komisiu a toto je malo byť zohľadnené aj v stanovisku v plnej miere. Niektoré nedorozumenia súvisia si s terminológiou. To znamená, že asi musíme vyjasniť, či hovoríme v tejto súvislosti o reakciu na krízy alebo riadenie kríz, lebo toto je skutočne závažný rozdiel. My, nám tu ide o katastrofy, to znamená, že ide o civilnú ochranu a humanitárnu pomoc. Potom sú tu špecifické prípady, kde môže byť aj, e, môžu byť aj nástroje na riešenie kríz, ale to sú veľmi špecifické prípady. A taká prvá reakcia na záplavy, e, zemetrasenia, to je to je, spočíva v tom, že poskytnete humanitárnu pomoc. Takže ja si myslím, čo sa týka pozmeňujúceho návrhu číslo 2, bolo by dobré radšej sa odvolávať na riešenie kríz a nie na riešenie katastrof. No a potom, čo sa týka tej task force, ktorá by sa mala zaoberať touto situáciou, takže musí to byť spoločná task force, ktorá by pokrývala kompetencie komisie ako aj ďalšie. Čo sa týka tých vojenských zložiek a možností, musím to povedať veľmi jasne. My jasne hovoríme, že, mil, že vojenské zložky môžu zohrávať dôležitú úlohu v rámci reakcie na katastrofy. Vôbec to nepopierame a odporúčame to vlastne aj v našom oznámení. Vojenské zložky, vojenské kapacity môžu znamenať veľmi významnú podporu civilným zložkám, ktoré sa snažia pomáhať v čase krízy, či už je to prostredníctvom logistickej alebo transportnej podpory, alebo nejaká iná forma podpory. Sú určité situácie, kde sú nevyhnutné využívať vojenskú infraštruktúru. Čo sa týka pravidel a rámca, to je veľmi jasné. V zásade je to posledná možná možnosť. To je niečo, čo bolo vlastne odsúhlasené všetkými inštitúciami EÚ. Táto posledná možnosť v závažných prípadoch môže nastať veľmi rýchlo. To znamená, že budeme musieť využiť od začiatku tie vojenské zložky, lebo budeme mať pocit, že tá kríza je taká závažná, že to bude vyžadovať nasadenie týchto zložiek. Ale ten princíp posledného možného riešenia je veľmi zásadný. Ešte dve veci. Naše oznámenie hovorí, že vojenské zložky môžu zahrávať dôležitú úlohu, potom budú ešte špecifické návrhy, ktoré sa budú týkať koordinácie medzi službou pre vonkajšiu činnosť komisie a tým centrom v rámci komisie. Ešte dva body. Pozmeňujte návrh 7. Prepačte, mohli by ste sa dostať k záveru Mohli ste byť struční? Áno, záver, poprosím. Áno, veľmi rýchlo. Sedmička. Tam sa spomínajú také určité forme vojenských zložiek. Mandát hovorí, že tieto zložky majú iný mandát ako to, čo sa tu požaduje. Takže to by asi nebol ten správny nástroj na riešenie, riešenie katastrof. No a na záver návrh 13. Tam sa spomína civilná obrana, ochrana. A toto nie je súčasťou európskeho konsenzu a preto by sme chceli zotrvať na tom, čo bol donté medzi tromi inštitúciami v tejto súvislosti. To som chcel povedať. Ďakujem pekne. Grazie. Una breve conclusione alla, alla relatrice. Ďakujem pekne a ešte dám slovo pani spravodajky, chcete niečo povedať na záver? The, the from... Áno, skutočne iba stručne. To oznámenie prišlo iba teraz. Žiaľ, rečnička bez mikrofónu. To send, uh, a message to the develop- Chceli sme vyslať signál výboru DV, aby sme povedali, že čo podporujeme a pevne verím, že my budeme vlastne gestorským výborom pre túto vec a potom sa znova začne tá diskusia. Teraz by sme podľa mňa mali zostať s tým, čo máme. Niektoré veci, ktoré spomínali kolegovia zo skupiny zelených, áno, to je v tej správe o rozvoji, tak na tom pracoval 9, tu ide o prírodné katastrofy, alebo človekom spôsobené katastrofy. Ďakujem. Prego Danjean per un commento flash. Pán Danžan, krátko. Dva body pozmenujúcim návrhom. Poprvé, viem, čo je to riadenie kríz a prírodných katastrof. Tieto slova majú zmysel a poznám aj realitu za týmito slovami, ale čo ja konštatujem. Takže riadenie kríz a prírodných katastrof je rozdielne. A to bol zmysel môjho druhého pozmenujúceho návrhu, e, že máme dv- nástroje napríklad e, na riešenie krízy v Haiti, kde sme museli rež- e, mobilizovať všetky nástroje. Môžeme hovoriť o lepšej spolupráci, koordinácie, ale malo by to fungovať rýchlejšie a lepšie, efektívnejšie. Efektívnosť teda prvorada a mandát, e, ktorý má vysoká predstaviteľka, je garanciou efektívnosti. K bojovým skupinám teda druhá vec. Chápem vaše námietky, máte pravdu, správneho hľadiska je to oprávnené, ale ja hovorím z politického hľadiska, viacerí alebo mnohí e, žiadajú, aby mandát bojových skupín bol prispôsobený, aby mohli byť v pružnejšie využitá. Z tohto pohľadu je táto otázka politická a k tomu máme teda stanovisko. Úplne zdieľam vaše stanovisko. Ďakujem. Dovidenia. Voterà domani su questo punto.